välkomna till eh, denna eftermiddags offentliga Vítajte na dnešnom popoludnejšom verejnom vypočutí. Naša téma je situácia žien v vojne a toto vypočutie je súčasťou práce, ktorú robíme k správe z vlastnej iniciatívy, ktorú koncepuje pani Nikolaj za tento výbor. Vidím, že máme pred sebou veľmi zaujímavý program na dnešné odpoludnie a to je čiastočne aj vďaka téme, ktorej sa budeme venovať, pretože táto téma je veľmi dôležitá a zmysluplná a je to tiež vďaka skutočnosti, že sa na túto tému pozeráme z pohľadu EÚ. Máme tu novú situáciu vzhľadom na vytváranie alebo vytvorenie a vonkajšej služby a podobne. A ďalej naše popoludne bude zaujímavé vďaka rečníkom, ktorí sú tu dnes s nami. Všetci sú mimoriadne skúsení, majú množstvo poznatkov z tejto oblasti. A to všetko znamená, že som si istá, že prežijeme dnes popoludní veľmi zaujímavé chvíle toto verejné vypočutie sa delí na dve časti. Prvá časť je diskusný panel, názov ktorého je Úloha žien vo vojnových štruktúrách eh, v rámci bezpečnostných a mierových iniciatív. Takže to je prvá časť nášho programu dnes popoludne a potom tá druhá časť eh, je ďalší diskusný panel eh, s názvom Dopad konfliktov na ženy. A len na úvod, predtým ako rozdám slovo našej spravodajkyni, by som chcela povedať nasledovné. Pokiaľ ide o tému našich dnešných diskusí, skúsenosti z vojnovej situácií a z konfliktných eh, oblastí a zón sú zrejme tými najotrasnejšími skúsenostiami tak pre ženu či muža, nehovoriac o deťoch. Hovorím tu o násilí, o pocite nebezpečia, o pocite strachu. Hovorím tu o tom, ako ľudia v týchto situáciách žijú, ako žijú rodiny, ako žije spoločnosť, ako fungujú, respektíve nefungujú štruktúry spoločnosti. Mnohé z nich sú narušené alebo neexistujúce a okrem toho je treba pamätať na ďalší rozsah násilia, ktorý, ktoré je páchané na ženách, len vzhľadom na ich pohlavie e, násilia, ktoré je páchané v takýchto extrémnych situáciách, ktoré, ako som povedal, sú samo o sebe otrasným zážitkom. Samozrejme, táto vec je zložitá. Žiadne riešenie nie je jednoduché. Vieme, že vojnové konflikty a situácie tohto typu sú mnohokrát ťažko riešiteľné a je veľmi ťažké sa niekedy vyrovnať s tou ženskou dimenziou v týchto vojnových oblastiach alebo vojnových zónach. Zároveň by som chcela povedať, že povedomie o tejto situácii na rôznych úrovniach povedomie o skutočnosti, že je potrebné snažiť sa viesť konštruktívny dialog s cieľom riešiť tieto problémy. Toto budovanie povedomia je e, veľmi dôležité na rôznych úrovniach. Hovorím tu o úrovni EÚ, hovorím tu o medzinárodnej úrovni a na všetkých týchto úrovniach je alebo dochádza k zvyšovaniu povedomia o tom, ako je možné snažiť sa nachádzať riešenia týchto problémov v budúcnosti. Som si istá, že sa zhodneme, že toto sú situácie, ktoré nechceme, aby sa stávali našou každodennou realitou a preto sa teším na naše dnešné odpoludne a takisto na prácu, ktorú um, robí pani Nikolaje a je to vlastne súčasť budovania povedomia o tejto situácii. Takže ešte raz by som vám všetkým chcela zaželať všetko najlepšie, privítať vás na dnešnom popoludnejšom vypočutí. A teraz mi dovolte odostať slovo pani Nikolaj, ktorá je spravodajkyňou na dané téme. Máte slovo. Merci, madame la présidente. Chers collègues, c'est une Ďakujem pekne, pani predsednička, ctení kolegovia. Je pre mňa veľkou cťou, že tu môžem byť dnes s vami na tomto vypočutí, pretože som si istá, že táto téma, ktorou sa budeme dnes zaoberať, je niečo, čo jednoducho ukazuje obmedzenia civilizácie, obmedzenia spoločnosti v našom storočí, 21. storočí. Hovorím tu o obmedzeniach nie len obmedzenia, ktoré sa týkajú mňa ako členky tohto výboru, ale obmedzenia, ktoré sa ma týkajú ako podpredsedničky výboru pre otázky obrany. A myslím si, že násilie páchané na ženách je leitmotívom um, našej práce, alebo mal by byť leitmotívom našej práce. My uh, všetci vieme, uh, akými tradičnými spôsobmi sa vojny viedli. Eh, dokonca v Biblii sa spomína násilie páchané na ženách počas vojen a vojnových konfliktov. A pokiaľ ide o náboženstvo, eh, možno, že je možné nájsť v náboženstve určité vysvetlenie, aj keď ho nemusíme akceptovať. Je to ehm, vysvetlenie, eh, ktoré sa opiera o náboženské presvedčenie a náboženské hodnoty, ktoré môžu vysvetliť v úvodzovkách páchanie tohto typu násilia, ale civilizácia sa postupne rozvíja, e, zdokonaluje, ale napriek tomu, keď sa pozrieme na nedávne udalosti, napríklad v Líbii, keď sa pozrieme na to, čo sa v Líbii e, deje dnes, v dnešnom svete, v modernom svete, v svete spoločnosti, ktorá je civilizovaná, ktorá sa riadi určitými pravidlami, tak situácia v Líbii ukazuje, že typ barbarského chovania sa a správania sa nezastavuje e, a nerešpektuje civilizačné obmedzenia. Jednoducho um, nie je možné to vysvetliť len tým, že existujú určite civilizačné limity, ktoré by sa nemali prekračovať. V mnohých regiónoch sveta pozorujeme rozličné typy spoločností alebo hodnôt, ktoré vyznávajú tieto spoločnosti. A postoje týchto spoločností voči ženám sa um, líšia, aj keď napríklad um, Znásilnenie ženy vo vojnovom konflikte je považované e, podľa medzinárodného práva ako e, vojnový zločin. E, nemáme dostatok nástrojov, dohovorov a iných inštrumentov, ktoré by nám umožnil efektívne stíhanie a trestanie týchto trestných činov. A preto sa musíme zamerať na prevenciu, na efektívnu prevenciu, ale samozrejme neopomínať stránku trestu, ktoré, alebo možnosť postihu, ktorá musí byť efektívna a veľmi účinná a odrazujúca. Ale musím povedať, že tak na strane prevencie, ako aj na strane postihu sú ešte aj dnes veľké nedostatky a myslím si, že neurobili sme všetko, čo sme mohli alebo mali aby sme tieto nedostatky odstránili. A ani tu v Európe, a teraz sa chcem na chvíľku zamerať na Európu, nemyslím si, že v Európe sme urobili toho dosť. Pretože bohužiaľ máme alebo bohužiaľ, pretože máme spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a vzhľadom na to, že máme takúto politiku, potrebujeme špecifické iniciatívy, e, pretože e, jednoducho spoločnou zahraničnou bezpečnostnou politikou sme vyčerpali naše e, možnosti a musí, musí teraz prichádzať čas nových iniciatív. Jednoducho iniciatív na prijatie všeobecných štandardov alebo spoločných princípov a žiad, musíme žiadať členské štáty, aby sa prihlásili k týmto štandardom a princípom a aby sa zamerali na politiky aj vo vnútri ich krajín boja proti násiliu páchanom na ženám. Eh, ženách. Eh, všetci poznáme eh, rezolúcie OSN, poznáme rozličné akčné plány a dnes musím povedať, že chvala Bohu máme európskeho komisára, ktorý sa touto tému zaoberá aj na pôde Organizácie spojených národov, čo je poprvýkrát máme veľmi dobre inštitucionalizovaný systém, formalizovaný systém, systém ehm, čo je úspech, samozrejme, na to nemôžeme zabúrať, ale napriek tomu ehm, nie som si istá, či dosiahneme to, čo by sme mali dosahovať nad rámec deklarovania úmyslu, pokiaľ nebudeme pracovať spoločne. A myslím si, že teraz nastal čas, aby sa Európa vehementne do tejto témy pustila, aby si ju osvojila. Je potrebné e, k týmto témam e, pristupovať z rozličných uhlov a mm, tých, tých uhlov pohľadu je mnoho. Chvala Bohu máme e, veľké penzum odborných poznatkov a dnes tu máme mimoriadne skúsených rečníkov, mimoriadne skúsených expertov. Toto nie je vec len, ktorá spadá do pôsobnosti Európskeho parlamentu. Samozrejme, my sme veľmi radi, že môžeme sa inšpirovať poznatkami, odbornými poznatkami aj zo širších sfér a preto sme veľmi radi, že si dnes budeme môcť vypočuť e, expertov. Čítať veci je jedna vec, ale počúvať e, je podľa mňa ešte dôležitejšie a veľmi užitočné a hlavne počúvať v priamom kontakte takýchto expertov a rečníkov, ako sú tí, ktorí sú dnes e, sami. A je potrebné snažiť sa nájsť spoločný prístup, spoločný plán postupu alebo plán činnosti alebo akčný plán, ktorý bude naozaj efektívny a ktorý povedie k zlepšeniu situácie žien ktoré zažívajú konfliktné alebo vojnové situácie. Ako som povedala, existujú rozličné typy vojen. Existuje konvenčná alebo tradičná vojna, ktorej sme boli svetkami v priebehu uplynulých storočí. A existujú nové typy vojen alebo vojnových konfliktov, ktoré sú ešte nebezpečnejšie, pretože neexistujú žiadne pravidlá. A to je zhruba z mojej strany, pani predsednička, všetko na úvod. Dúfam, že debata bude plodná a zaujímavá. Ďakujem. Tak, Mrs. Nikolaj. Ďakujem veľmi pekne, pani Nikolaj. No a ja sa teraz veľmi teším, že môžem dať slovo a privítať eh, pani Elizabeth Rehn z Fínska. Je predsednička správnej rady z Verejneckého fondu pre obete v rámci Medzinárodného trestného súdu. Bola ministerkou pre rovnosť príležitosti aj ministerkou obrany vo Fínsku. Ja vás medzi nami srdečne vítam a hneď vám dávame slovo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja som si neuvedomila, že budem môcť hovoriť po švedsky, ale už som si to pripravila po anglicky, nuž, ale aj tak som veľmi rada, že som medzi vami teraz. Ďakujem za pozvanie. Ja som bola ministerkou, bola som o vedúcich funkciách, bola som tiež poslankyňou Európskeho parlamentu. Viedla som misiu USN v Bosne a Hercegovine a tak ďalej. Ale musím povedať, že som sa naučila o eh, tejto problematike za viac za, za ostatných 10-15 rokov, a keď eh, spolupracujem alebo pracujem s obeťami vojnových konfliktov a vojen, pretože na tej najnižšej úrovni sa naučíme, o čom to skutočne je. Hlavne teraz, keď konflikty úplne zmenili svoj charakter. Nie sú to konflikty alebo vojny medzi dvoma eh, nezávislými štátmi, o hranice a tak ďalej, ako v minulosti. I sú to konflikty, Vnútri sú to mocenské hry, hospodárske, politické konflikty. Príčinou môžu byť diamanty, rôzne kovy, suroviny, všetky prírodné zdroje samozrejme. A moc človeka. To sú teraz príčiny vojnových konfliktov. A bohužiaľ, ako všetci vieme, tak civilné obyvateľstvo trpí najviac. To sú tie obete medzi nimi hlavne ženy, deti, starší spoluobčania, tie najzraniteľnejšie a najcitlivejšie skupiny. A okrem toho aj znásilnenie sa stalo vojnovou taktikou. Alebo znásilňovanie. A je to veľmi úspešná taktika, pretože ak niekoho znásilňujete, tak to má dopad na celú rodinu, na celé okolie Ehm, celú dedinu. Takže znásilňovanie je skutočne veľmi strašidelné a hrozné. A obeťami znásilňovania sa nestávajú len ženy vo vojnových konfliktoch, ale aj muži. No a tie obete, s ktorými som sa stretla, sú na tom oveľa horšie. Pretože pre muža alebo muž s násilením príde o svoju hrdosť, o všetko. Takže treba, ne, nesmieme zabúdať na to, že bez ohľadu na to, kto je obeťou sexuálneho násilia, eh, tak eh, takúto formu násilia treba odsúdiť. Je zaujímavé, že vojna a znásilňovanie sú vzájomne prepojené, pretože tak ako v Kongu, tak eh, veľakrát som stretol s tým, že našich eh, jazykoch máme slovo znásilnenie, ale po vojne a vojnách <clears throat> sme, som počul, že museli vytvoriť eh, v Kongu eh, slovo pre tento jav v národných jazykoch. Podľa dohovoru OSN sa mala podporovať účasť, participácia žien na mierov, v rámci mierových procesov na podporu bezpečnosti. A to nie, a teda nemali sa vnímať len ako obete. Mnohí ľudia z krajín, ktoré navštevujem, mi povedali, teda cestujem hlavne fun- mojej funkcie na Medzinárodnom stresnom súde, tak mnohí ľudia mi povedali, že oni nechcú byť tie úbohé obete, alebo nechcú byť nazývané obete, ale chce, chcú, aby ich nazývali uh, tí, ktorí prežili, pretože oni prežili vojnu a chcú budovať ďalej krajinu a nechcú, aby sa na nich hľadelo z vrchu ako na obete, eh, pretože obete mal taký zlý štatút. No a musím povedať, že do 1985. sa produkovali len um, rezolúcie a uznesenia 1820, 25 a tak ďalej. A v istom ohľade len zhoršovali situáciu žien. Pretože obete boli v tých úlohách, obetiach, namiesto toho, aby sedeli za rokovacím stolom, keď sa ho, hovorí o miery, keď sa buduje mier, neboli ani vo vedúcich funkciách. A týka sa to medzinárodnej scény aj lokálnej scény. Namiesto toho skutočne zohrávali úlohu obetí. No a to iste nebol najlepší nebola najlepšia situácia. Medzinárodné spoločenstvo nezohrávalo v tomto veľmi pozitívnu úlohu, pretože my sme nemenovali ženy do vedúcich funkcií v rámci mierotvorných misií. No a Európska únia Európskej únii veľmi dlho trvalo, predtým než prvá žena bola vymenovaná za mimoriadnu predstaviteľku a to nebolo ani tak dávno. A ak má správne informácie, stále čakáme na druhú ženu, ktorá bude čoskoro vymenovaná. No a nehovorte mi, že hľadíme len na zásluhy alebo nejakú odbornosť a nie pohľavie, pretože to by znamenalo, že ženy nemajú schopnosti na to, aby mohli viesť nejakú misiu alebo vykonávať funkciu osobitného zastup predstaviteľa. Takže myslím, že musíme ešte viac urobiť, pretože ak sme vo vedúcej pozícii v rámci medzinárodného spoločenstva, tak e, tá osoba je vnímaná ako istý pozitívny model ako na to dokáže a, a je motiváciou pre mnohé ďalšie ženy. Je veľmi dôležité v konfliktných situáciách a v vojnových konfliktoch, aby civilná policia, medzinárodná policia, mierové zložky vo svojich kontingentoch mali aj ženy, pretože zohľadom na tie e, zločiny, kriminalitu a rovnako domáce násilie e, je často domáce násilie často nasleduje po vojnových konfliktoch, tak pre ženy je takmer nemožné e, hovoriť o tom s mužom, ak sa stali obeťou sexuálneho násilia alebo domáceho násilia. Je oveľa jednoduchšie porozprávať sa o tom alebo zveriť sa s tým žene, policajtke alebo vojačke. A preto je to veľmi dôležité. No a preto ma rozčulo, že veľmi veľké mierotvorné misie, ako napríklad v Kongu, kde mierové zložky sú z krajín ako Pakistan, na čom nie je zlé, ale medzi nimi nie sú žiadne ženy. A je skutočne veľmi smutné, ak je tam, sú tam stovky stovky vojakov a medzi nimi žiadne ženy. Ale tí, ktorí vykonávajú tieto funkcie mierotvorných zložiek alebo policie, musia mať školenie. Nestačí len však hodina školenia o tom, že sú tam aj ženy, ktoré môžu byť obeťami znásilnenia a vy ich nemôžete znásilňovať. Nie, je potrebné veľmi, veľmi dobré školenie o kultúre, tradíciách, o zvykoch tej krajiny, kde budete pracovať. No a ešte jeden problém, s ktorým som sa počas myslím v Afrike stretla, a platí to teda pre Afriku, ale aj iné krajiny, je, že kultúra je je takto minovaná mužmi, manželmi, že v Ugande, v Kongu a v mnohých ďalších afrických krajinách, ak žena alebo manželka bola znásilnená uprostred noci desiatimi vojakmi, tak nedajú sa im identifikovať, sú zamaskovaní aj tma. Tak manžel tú ženu odmietne, rovnako so všetkými deťmi, pretože bola neverná, a vyspala sa s inými mužmi. No a pani a potom mi vysvetľujú, že pani Ren, musíte pochopiť, že pre mužskú hrdosť je neznesiteľné, že žena bola neverná. Ja som o tom hovorila s Margot, Margot Wallström už viackrát. A jednoducho ženský hlas sa nepočúva. My musíme nejak vlastne presvedčiť mužov, aby s nami spolupracovali, pretože to je jediný spôsob, ako zmeniť situáciu. No a ja by som tiež chcela požiadať o to. Ja som tiež eh, mám takú nepríjemnú funkciu, alebo som nepríjemná pre ministra našej krajiny, pretože mu to stále pripomínam, eh, že Nemusí to byť, alebo nesmie to byť osobitná agenda pre rodovú, rodovú rovnosť a tak ďalej. Vo všetkých bezpečnostných a obranných politikách, ak hovoríme o mierových dohodách, tak nikde nesmieme zabudnúť hovoriť o rodovej rovnosti a inklúzii žien v rámci rokovacích stolov. Nepotrebujeme to ako nejakú osobitnú otázku. Keď o tom hovoríme, treba, aby to boli otázky, ktoré budú súčasťou všetkých diskusí a debat. Prečo sú ženy potrebné v, v armádnych štruktúrach, prečo ich potrebujeme v rámci rokovaní. Samozrejme, že vedia veľa o praktických otázkach, ale tiež vedia a poznajú, aké sú často štruktúry, keď sa rokuje o miery. Je tu žiadosť o beztrestnosť alebo amnestiu. Ja som však už zažila množstvo situácií, keď obete sú stigmatizované, sú vyčlenené zo spoločnosti, zo spoločenstva, z dediny, ale páchatelia dostanú amnestiu a veľmi dobre si žijú. Deti v takéto situácii sa nemôžu, nemôžu hrať s ostatnými deťmi, pretože ich eh, otec je nepriateľ, ale tí nepriateľe majú moc. No a ženy pri z toho môžu o tomto hovoriť, a môžu zdôrazňovať ukončenie beztrestnosti. Ja som naštívila pred niekoľkými týždňami Bosnu a Hercegovinu. Stretol som sa so ženami zo Srebrenice. Bola som v dvoch laboratóriách, kde sa spracováva DNA a je tam ešte 3500 3500 balíčkov ostatkov, ktoré čakajú na identifikáciu. Ja som sa rozprával so ženami týždeň pred zatknutím mladiča a všetky povedali, bez spravodlivosti neexistuje mier. A, a podľa ich slov, ako mohol Obama dostať Osamu Bin Ládina, ale nedokázal zatknúť mladiča. Ale teraz je zatknutý a dúfam, že to prospeje všetkým. No a už mám necelú minútu a preto na záver by som dodala, že nemôžeme sa nechať zahnať do kúta, keď hovoríme o situácii žien a ženských právach. Podľa môjho názoru bolo chybou, že UN Women dostali toto meno, pretože opätovne sme tak zaškatulkovaní ženské otázky a teda neexistuje žiadny žiadna organizácia OSN, ktorá by sa nazývala UN Men. My, muži a ženy, musíme spolupracovať na dosahovaní výsledkov a musíme rešpektovať ženy. Ženy treba vnímať nie ako obete, ale ako bytosti, ktoré dokáže zabezpečiť miera bezpečnosti a krajine ich angažovanosťou a participáciou. Ďakujem pekne. pekne za tieto veľmi zaujímavé informácie. No a z vašich našej prezentácie sme sa poučili. Ja môžem len zdôrazniť, že je skutočne veľmi dôležité, že túto úlohu obeti žien nemôžeme prijať. Ženy sú tie silné osobnosti, ktoré ju prežiť. No a ich skúsenosti, vaše skúsenosti eh, z procesu odzbrojovania sú pre nás veľmi zaujímavé, takže ďakujem veľmi pekne. No a ja som rada, že môžem privítať Majbrit Teorín, je zo Švedska. Maj dlhé skúsenosti, ako bývala preslankyňa pre ozbrojovanie, má aj dlhoročné skúsenosti zo švedského parlamentu, ale bola tiež poslankyňa Európskeho parlamentu. Bola členka tohto výboru, takže vítam vás opätovne tu a máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Teším sa, že znovu raz môžem byť vo výbore pre práva žien, pretože je veľmi dôležité, že práve vy sa takýmito otázkami zaoberáte. Sú to veľmi dôležité otázky. Ja teraz prejdem do angličtiny. Žena sa veľmi nezapája do bezpečnostnej politiky. A teraz citujem v zmysle. Otrnuli sme, zatvorili sme voči vašim neustálnym vojnám. S trpezlivosťou sme odpúšťali a chápali sme ich. Chápali sme, o čo ide. Boli sme doma a počúvali, že robíte hlúposti. Spýtali sme sa, ako napredujete s mierovou zmluvou? Už ste sa rozhodli, čo necháte vytesať do kameňa? A potom muž pokojne odpovedal, nestaraj sa. Nechaj ma tak. Tak som zmlkla. Tieto slova pochádzajú z hry Lysistrata. Je to hra Aristofanesa z roku 411 pred našim letopočtom. Ale myslím, že platia tieto slova veľmi dobre aj pre súčasné ženy. Od Lisistraty už sa ženám neustále hovorí, že sa nemajú starať do vojen mužov a ich mierových dohôd. Ale trvalý mier sa nedá vytvoriť, pokiaľ polovica ľudstva nemá vôbec možnosť súčasňovať sa riešenia konfliktov, sprostredkovania alebo pri vyjednávaní mieru. Súčasný svet, hoci v určitých oblastiach máme určitú väčšiu mieru rovnosti, Súčasný svet je rovnaký ako v čase Lysistraty a jej sestier. Ale polovicu neba podopierajú ženy a preto majú právo zúčastňovať sa e, všetkej práce v oblasti bezpečnosti a mieru pri mierových rokovaniach v Tadžikistane medzi 26 delegátmi bola iba jedna jediná žena, hoci 25 tisíc e, žien prišlo o manželovo vo vojne. V prípade vyjednávaní v Aruša, v prípade Burundi, e, tam e, boli iba dve delegátky z 25 ženy. A pokiaľ ide o Sierra Leone, tam tá situácia bola veľmi podobná napriek tomu, že ženy a dievčatá e, boli obeťou počas tej vojny. Takže ako momentálne vyzerajú mierové dohody? Tí istí muži, ktorí vojnu začali, potom rokujú o miery. Ženy zatiaľ zapájané nie sú. A podľa mňa je na čase, aby sme skoncovali s tým veľkým tichom, tak ako to povedala včera na schôdzi v Štokholme Klaudia Mechia duke z Kolumbie. Už 50 rokov prebieha v Kolumbii vojna. Jej dôsledkom je 5 miliónov presídlencov, z ktorých až 80 sú ženy. No táto pani povedala, že každú hodinu sa dve ženy stávajú obeťou sexuálneho násilia. 84% z nich sú deti, respektíve dievčata. Sexuálne násilie, e, toto pochádza od vojenských aj polovojenských zložiek. Z 51 616 aktov bolo pripustených iba 42 a len veľmi málo z nich sa nakoniec dostalo pred súd a k odsúdeniu došlo ešte v menšom počte prípadov. A toto je dnešná Kolumbia. A Európska únia zlyhala. Napríklad Bosna. Žiadne ženy sa inčasňovali um, mierových rokovaní po skončení vojny v Bosne, napriek tomu, že celý svet vedel o systematickom násilí, systematickom znásilňovaní žien a situácia sa vôbec nezlepšila. Operation 1325, toto je organizácia, ktorá zastrešuje e, organizácie žien v oblasti mieru. E, naša organizácia v e, skratke toho názoru, že EÚ má pocit, že len muži môžu privodiť mier. Koľko žien sa zapája do takýchto civilných mierových operácií? No už je ich veľmi málo, asi iba 10 či 16 A pokiaľ ide o príspevok členských štátov k civilným operáciám, tam je to ešte horšie. Tam je to asi len 7 či 13 zastúpenie. A ja hovorím o súčasnej situácii, nehovorím o časoch lísy straty. Takže ide o zlíhanie na mnohých stranách, na mnohých úrovniach. Členské štáty, ich vlády musia požiadať o to, aby sekretariat Rady EÚ naozaj zvýšil zastúpenie žien. Ale tiež musia zabezpečiť, aby členské štáty ako také aktívne nominovali do takýchto úloh ženy. Európska rada môže očakávať výsledky z implementácie rezolúcie bezpečnosti OSN 1025 a Európska rada a Európsky parlament zabezpečujú alebo musia zabezpečiť potrebný rozpočet, potrebné zdroje tak, aby sa táto rezolúcia mohla efektívne uplatňovať. V našej práci sme sa na EÚ obratili s viacerými požiadavkami a ja dúfam, že toto podporíte. Takže poprvé, rodová perspektíva pri nábore zamestnancov. Po ďalšie, rodovo založené štatistiky, vytvorenie osobitného oddelenia v EÚ ktorá sa bude zaoberať účasťou žien na mierovom procese, vytvorenie cieľov v tejto oblasti a potom mm, vzdelanie, príslušné vzdelanie v tejto oblasti. A aby sa teda nominovali ako ženskí, tak aj mužskí kandidáti. Žien sa vojnové konflikty týkajú najviac. Balkán, Rwanda, Afganistan, Irak, všade dochádza systematicky k znásilňovaniu žien, ich využívaniu, utláčaniu, v utečeneckých táboroch a sú nútené do otroctva a nemôžu zúčastňovať e, riešenia konfliktov, sprostredkovania ani mierových rokovaní. Medzinárodný súd by sa mal zaoberať e, e, sexuálnym násilím a toto musí byť vnímané ako vojnový zločin. Beztrestnosť je neprípustná. A ICC, toto je ten súd, sa presne viedril v tomto zmysle, ale niektoré štáty nie sú uh, zapojené do jeho práce, napríklad USA. Rezolúcie 1025, článok 10 a 11 presne uvádzajú túto požiadavku zastaviť sexuálne násilie. V roku 2008 Bezpečná rada OSN prijala špecifickú rezolúciu o znásilňovaní a sexuálnom zneužívaní v ozbrojených uh, zločinoch. Je to rezolúcia 1120. A musím povedať, že ženy ako obete že toto je jednoduchší uhol pohľadu. Oveľa ťažšie sa na, ženy pozerá ako na aktívnych aktérov, preto chápem, prečo táto rezolúcia 120 vôbec vznikla. Takže je potrebné zabraniť e, beztrestnosti a vytvoriť e, určité usmernenia, ako pristupovať e, k zločincom v prípade sexuálneho násilia. Je to rezultát z septembra 2010. Podľa nej je sexuálne násilie dôležitým porušením ľudských práv a medzinárodného práva. Takže je to zároveň vojnový zločin. Toto bol veľmi dôležitý krok vpred. Už v januári tohto roka kedy došlo k 60 znásilneniam vo východnom Kongu, v Fizi. 11 podozrivých z konžskej armády bolo e, zatknutých a odsúdených je potrebné, aby sa viac ženy zapájali do boja proti sexuálnemu násiliu počas vojenských konfliktov. A musia byť k tomuto vypracované aj konkrétne akčné programy. Aspoň 40 e, v prípade sprostkovania by mali tvoriť e, ženy v prípade všetkých mierových procesov, v prípade prevencie, predchádzania konfliktov a tak ďalej. Viac žien e, je potrebné zapojiť do diplomácie a je potrebné ich náležite vyškoliť a je potrebné vytvoriť určitý zoznam kvalifikovaných žien, ktoré by mohli vykonávať takéto funkcie. Rezolúcia 1325 pozostáva z 18 odsekov a v prvom odseku požaduje, aby členské štáty sa postarali o to, aby sa ženy vo väčšej miere zúčastňovali všetkých úrovni rozhodovacieho procesu, teda prevencia, e, riešenie konfliktov a celý mierový proces. E, tento článok je najdôležitejším zo všetkých právo žien rozhodovať v oblasti mieru a bezpečnosti. O toto ide. Za to musíme bojovať. Účasť žien je predpokladom pre medzinárodnú bezpečnosť a mier. A Bezpečná rada OSN jej uznesenie je záväzné pre všetky členské štáty OSN. Všetky členské štáty musia toto rezolúciu aj implementovať. To platí aj pre EÚ. Po viac než desiatich rokoch zatiaľ bolo len veľmi málo konkrétnych návrhov, aby sa naozaj tieto pekné slova pretavili do činov. Iba 27 štátov zatiaľ celosvetovo vypracovalo národné akčné plány, aby sa implementovala rezolúcia 1325 a toto je naozaj veľmi málo. Naša krajina, Švedsko, e, bola jednou z prvých, ale aj táto urobila iba v roku 2006, takže až 6 rokov nám trvalo, kým sme sa tam dostali. Fínsko, nás, náš akčný plán je zrejme najkvalitnejší ak sa naozaj ho podarí celý uplatniť. Máme tam stanovený cieľ 50% nastúpenie žien, pričom predpokladáme každoročné vyhodnocovanie. Každý jeden minister v kabinete e, musí skladať správy o tom, aké kroky sa na tento cieľa uskutočnili. Podľa mňa to je veľmi dobré, ale akčné plány nepostačujú, hlavne pokiaľ nie sú merateľné. Teraz potrebujeme konkrétne kroky na operatívnej úrovni. Naozaj je už na čo sa konať. Margot Wallström uviedla, že nejde o otázku Afriky, teda, že násilie na ženách alebo znásilňovanie nie je iba otázkou Afriky, ale deje sa celosvetovo a ona sa venuje hlavne siedmým krajinám. A pripravila tiež takých 5 eh, kľúčových bodov. Prvý bod, žiadna beztrestnosť. Druhá, moc ženám, teda že ženy musia rozhodovať. Po tretie, mobilizácia politickej zodpovednosti. Po štvrté, pochopenie systému násilia na ženách a po piaté, koordinácia práce OSN. Na jeseň 2010 sme vo Švédsku zoskupili 160 účastníkov. Ide o osoby zastupujúce občianskú spoločnosť, vládu, výskum, novinárov a tak ďalej. Ide o zastupcov 20 krajín z celého sveta. Urobili sme medzinárodnú konferenciu pri príležitosti 10. výročia rezolúcie 1325. Našim hlavným cieľom bolo pozrieť sa na súčasnú situáciu, dobré osvočené postupy a negatívne príklady tak aby sa naozaj podarilo implementovať túto rezolúciu. Naozaj sme situáciu veľmi pozorne prediskutovali a naše kľúčové odporúčania sme zaslali Bezpečnostnej rady, rade OSN a generálnemu tajomníkovi pán Kimúnovi. Išlo o následovné vymenovať špeciálneho predstaviteľa generálneho tajomníka pre oblasť účasti žien na celomierovom procese. Po druhé, aby aspoň 40 zamestnancov v mierových procesoch boli ženy, hlavne pokiaľ ide o týmy, ktoré vyjednávajú mierové dohody. Po ďalšie, vytvoriť kvóty pre zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách v OSN. Po ďalšie, výročné správy pre jednotlivé krajiny. Po ďalšie, vytvorenie dlhodobého eh, financovania, hm, dlhodobého financovania na podporu rozhodnutí 1325. Členské štáty tie sme vyzvali, aby sa ženy zapájali do všetkých fóriem rozhodnutia, rozhodovania o bezpečnosti a miery, teda znova tých 40 potom príjmanie akčných plánov s merateľnými cieľmi, jasnými časovými harmonogramami, efektívnymi systémami monitorovania a s e, príslušným rozpočtom. Každá krajina by mala vymenovať veľvyslanca pre rezolúciu 1025 a každá krajina by mala e, zabezpečiť dlhodobé financovanie implementácie tejto rezolúcie. Vojny sú plánované, sú pripravené a rozhodujú o nich ľudské bytosti. Vojnám a násilia môžu zabrániť e, práve ľudské bytosti, teda ženy a muži. Lisistrata bojovala proti vojne už 400 rokov pred Kristom a my e, stále dostávame rovnakú odpoveď. E, nestaraj sa, Pred 11 rokmi tu v parlamente bolo povedané, ja som e, mala v tom čase vypracovať správu o ženách vo vojnových konfliktoch a presne mi bolo povedané, ženy by sa nemali zaoberať takýmito vecami. Nechápete, že my muži bojujeme za vás? Ale ženy sa musia takýmito vecami zaoberať, eh, musia požadovať, aby sa ich znalosti a skúsenosti zohľadňovali. V opočnom prípade to bude tak ako doposiaľ, čoraz viac a viac násilia. Predstavujeme polovicu populácie, e, preto musíme byť zabojení do mierových rokovaní. E, mier nemôže e, byť zodpovednosťou jednej inštitúcie, jednej vlády alebo jedného pohľavia. Už som spomínala, že polovicu neba podopierajú ženy a teda mier na Zemi dosiahne iba vtedy, ak sa ženy budú môcť aktívne zúčastňovať mierového procesu. Ďakujem za pozornosť. Vám tak, Maj Brit. Ďakujem veľmi pekne keď si hovorila na konci, že existujú alternatívy voči násiliu a vojne, myslím si, že toto je veľmi dôležité a veľmi rada konštatujem, že sa všetci zhodneme na tom, že ženy sa chcú zúčastňovať na eh, identifikácii týchto alternatív. Eh, je potrebné, aby sme sa vyhli takýmto situáciám v budúcnosti a taktiež som veľmi potešená, že tvoje skúsenosti z práce, ktorú si odviedla na poli odzbrojovania alebo iniciatív v oblasti odzbrojovania je veľmi dôležitá a myslím si, že máme teraz akčný plán, ak, akčné plány, e, ktoré majú merateľné ciele, merateľné e, z hľadiska ich dosahovania. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne, Majbrit. pokiaľ ide o náš program, tak ešte tu máme na programe dvoch e, kolegov, ktorí sú členmi alebo členkami tohto výboru noví e, správodajcovia tejto správy z vlastnej iniciatívy a, a e, najprv si počujeme Raula Romevu Iruedu, ktorý je členom Ruského parlamentu za skupinu Zelených a Európskej slobodnej aliancie. Takže Rol má slovo. Ďakujem veľmi pekne. Toto nie je prvýkrát, čo mám možnosť hovoriť o tejto téme. V mojej, um, mojom minulom živote som bol tiež členom niek- niekoľkých tímov OSN, ktoré uh, riešili alebo sa zaoberali konfliktami napríklad v Bosne a veľmi teraz dielam mnohé z tých pocitov a aj frustrácií, ktoré tu boli doposiaľ vyjadrené pretože poznám ich z e, priamej skúsenosti. Niekoľko poznámok e, a potom jedna otázka. Ja si pamätám, e, keď Johan Gaut, jeden výskumný pracovník, dávno vysvetľoval príbeh o vikingoch. A neviem, či je to pravda alebo nie. Môžem povedať, že to nie je pravda, ale bol to príbeh o otázke, prečo tradične veľmi krvavá kultúra ako vikingovia sa stali e, spoločnosťou budujúcou mier. A otázka, e, ktorú bolo treba zodpovedať, kde je tam logika? Keďže muži bojovali, ženy boli doma a budovali mier. Takže oni vychovávali deti novým spôsobom, aby pochopili spoločnosť. Neviem, či je to pravda a asi to nebude také jednoduché, ale v každom prípade filozofia ehm, za týmto ma primela k tomu, aby som e, súhlasil s tým, čo si povedala, že vojna je inštitúciou, ktorá je vytvorená a realizovaná ľuďmi. A ak tí, ktorí vykonávajú normy a systém e, sú najmä muži, tak e, dôsledky sú jasné. E, lebo je to, je to naozaj e, fakt, že doposiaľ vojna bola inštitúciou, ktorú viedli muži, pretože muži sú tí, ktorí majú mocenské ambície. Je to fakt. Bolo by to iné, keby to boli ženy? Áno, môžeme očakávať, že áno. A toto je dôvod, prečo plne e, zdieľam to, čo ste povedali v tom, že jeden zo základných krokov, ktorý je potrebné podniknúť, je podporovať prítomnosť žien v mocenských pozíciách, vo vedúcich pozíciách na všetkých úrovniach, od lokálnych komunít až po medzinárodnú úroveň. A s týmto plne súhlasím a, a je to jeden z tých naozaj základných krokov, ktoré je potrebné podniknúť. Druhá vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, je to, že príliš často vnímame ženy vo vojne ako obete. Ehm, vy ste hovorili o koncepte tých, čo prežili, čo je taká určitá zmena paradigmy, ale je tu ešte dôležitejšia vec a to eh, ich úloha ako propagátorov mieru. A toto musíme mať na mysli. A to je niečo, čo tu v parlamente budeme musieť veľmi zdôrazňovať. Ehm, ja som sa zúčastnil posledného zasadnutia eh, výboru pre obranu a tiež som vnímal túto frustráciu e, z toho, že, že to boli veci, ktoré e, sa riešili tu na pôde výboru pre ženské otázky a nie na výbore pre obranu, pretože výbor pre obranu bol založený pre tie dôležité veci, zbranie a tak ďalej. Ale to bol e, veľmi nešťastný prístup. A my keď diskutujeme o situácii žien vo vojne ako o obetiach, ako o tých, čo prežili, alebo ako o tých, ktorí propagujú mier, propagujú mier a niekto sa rozhodol, že tieto veci budú riešiť výbor pre práva žien alebo otázky žien, že to nebolo dôležité, dosť dôležité na to, aby e, to bolo predmetom diskusí na e, výbore pre obranu. A súhlasím preto s tým, čo povedala pani spravodajkyňa, že je potrebné e, viesť diskusiu naprieč týmito výbormi, pretože ja som bol svetkom situácií v Bosne. E, tam bolo potrebné postaviť most. Most pre miestne obyvateľstvo. A keď ho technici navrhli, bolo možné tým mostom prejsť len autom. A niekto sa opýtal, myslíte si, že e, to, to bol nejaký rodový prístup v tom technickom návrhu? E, v tom technickom projekte e, mosta? A oni povedali, nie, nie, to je technická konštrukcia, tam žiadne rotové otázky e, neexistujú. Ale otázka bola, kto šoferuje tie autá? Sú to muži alebo ženy? No, typicky muži. proste je možné postaviť, alebo je možné na tom, meste, na tom moste prejsť pešo? Alebo len autom? A inžinieri povedali, len autom Takže len tí, ktorí sú vezení v aute, môžu tento most e, prekročiť. Otázka je jednoduchá, ale treba sa nad tým zamyslieť. A e, niekto v, e, v, v pozícii, z ktorej môže príjmať rozhodnutia, musí nazerať na tieto veci z aj tohto pohľadu. A preto to treba vnímať nie len ako ženskú otázku, ale ako takú širšiu, komplexnejšiu otázku, ktorá e, sa týka niekoľkých výborov a preto podporujem spravodajkyňu. Myslím si, že eh, tá správa by mala byť eh, praktická a eh, mala by byť takisto ambiciozná a podľa skúseností, ktoré máme, nemali by sme opakovať chyby, ktoré sme urobili v minulosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz odozdávam slovo e, Mariane Karekis, tieňové spravodajkyni, ktorá je členom európskych konzervatívcov a reformistov. Máte slovo. Ďakujem. Keď som sa na to prvýkrát pozrel, bola som trošku zmetená. Nevedela som presne, kde sa nachádzam, pretože doslova Eh, som to vzala ako eh, žena, eh, ako, téma ako ženy vo vojnových situáciách a spravodajkynia mala pravdu v tom, čo povedala, že existujú rozličné typy vojen, okrem tradičných vojen, aj nové formy vojen, ale nemyslím si, že by som súhlasila s tým, čo uh, bolo povedané, že za vojnu sú uh, často alebo vždy zodpovední muži. Ja som pacifistka a niekedy existujú alternatívy voči boju a existujú situácie, ktoré si možno pamätáte a jednoducho boli to situácie bezvýchodiskové. Takže niekedy naozaj neexistuje voľba, možnosť voľby, niekedy áno. Um, sa napríklad týka Iraku, ale to je môj osobný názor. Takže je potrebné sa na to pozrieť e, z hľadiska aj morálneho, z hľadiska toho, či bojujeme za demokraciu a slobodu a za, bezpečnosť e, žien a detí. Súhlasím e, s väčšinou vašej analýzy o tom, čo ste povedali o obetiach, o tých, čo prežili, o tom, aké je potrebné tieto ženy zapojiť do e, diskusí a vyjednávaní, čo v Spojenom kráľovstve robíme veľmi často. Veľmi sa mi páčilo to, čo ste povedali o účasti žien v mierotvorných zboroch a my v, my v Spojenom kráľovstve máme to šťastie, že mnohé naše ženy sú členmi, členkami mierových zborov. Samozrejme je tu otázka rozdielnosti kultúr medzi jednotlivými krajinami a prístupu k ženám. Ale to, čo, čo sme čomu sme sa veľmi nevenovali a nie som si istá, či to bude, e, pani spravodajkňa, zapracovávať do správy, je E, postavenie žien v ozbrojených silách. Pretože toto je oblasť, v ktorej cítim určitú morálnu dilemu A ak ženy budú v armáde, tak potom môžeme hovoriť, že sú rovnocenné s mužmi, ale otázka je, či ich postavenie v armáde bude e, rovnocenné a tam máme problém, pretože ženy sú fyzicky slabšie, ale ak budete v prvej línii, tak žena, tá ogulka nepovie, e, ups, toto je, e, žena je slabšia, trafím ju a nie muža. Takže, ako som povedala, v Spojenom kráľovstve u nás pôsobia ženy v ozbrojených silách, niektoré zložky samozrejme nie sú prístupné pre eh, ženy. A mnohé ženy a, a, a týka sa to napríklad eh, toho, čo nazývame primary duty, to znamená eh, línia prvého nasadenia. A pýtam sa, prečo? Ženy sú mnohokrát silnejšie ako muži, aj keď nie fyzicky, tak mentálne ale ako som povedal, problém je práve tá fyzická stránka a iba 1% žien je schopné eh, splniť náročné eh, fyzické požiadavky. Takže otázka je, čo spraviť. Spravíme nejaké výnimky, nie som si istá, ale môj názor je bol žiadne výnimky. Ako som povedal, u nás v ozbrojených žilách je množstvo žien, 1600 eh, žien, britských žien je v Afganistane, v rámci misie OSN. Áno, myslím si, že je veľmi ťažké pre ženy emocionálne či inak, aj keď niektorí muži bývajú veľmi citliví, e, slúžiť v týchto zboroch a preto je potrebné tú situáciu vyvážiť. Ale ja by som chcela, aby bolo so ženami zaobchádzané rovnako ako s mužmi, keď sú v teréne, keď sú na bojovom e, poli a tak ďalej one commentator there. Yes, but Karakis. now. you have comments Mrs. Ďakujem veľmi pekne, pani Janokarakis. A teraz si vypočujeme názory zástupkyne vonkajšej, Európskej vonkajšej služby. E, som veľmi rada, že môžem primítať e, pani Katarínu Vale Grudic. Ďakujem veľmi pekne. Ja som si uvedomila, že som mohla tiež hovoriť švédsky, po švédsky, ale e, ja teda chcem povedať, že sa zaoberám krizovým manažmentom a plánovaním a z tohto hľadiska angličtina je tým primárnym jazykom. Mám niekoľko poznámok a budem sa snažiť reagovať na niečo z toho, čo tu zaznelo z úst predrečníkov. V prvom rade trošku všeobecnejšie. Chcel by som zdôrazniť význam toho, aby sme brali zreteľ na rodové hľadisko už v tých ranných plánovacích štádiách, v našom prípade e, v kontexte spoločnej e, bezpečnostnej a zahraničnej politiky, a je potrebné hneď od začiatku plánovania brať do úvahy e, tento aspekt. A taktiež v rámci štruktúr EÚ e, sa čoraz viac uznáva e, medzi ľuďmi z praxe, ale aj tými, čo príjmajú rozhodnutia, že implementácia rezolúcie 1325 Bezpečnostnej rady OSN a ďalších súvisiacich rezolúcií je eh, veľmi eh, dôležitá z hľadiska gender mainstreamingu a dôležité eh, tá, je táto implementácia nielen z hľadiska perspektívy dodržiavania ľudských práv, ale aj z hľadiska krizového manažmentu a budovania mieru. Samozrejme, toto je všetko veľmi relevantné pre EÚ, keďže EÚ sa veľmi často nachádza v situáciách porušovania ľudských práv Ehm, a práve tieto misie niekedy môžu páchať takéto porušovania alebo môžu pôsobiť práve preventívne. Misie a operácie EÚ sa uskutočňujú v oblastiach, e, e, kde prebiehajú procesy, e, mierové procesy alebo procesy budovania mieru a budovania systému spravodlivosti a jedným z cieľov spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ, e, či ide o civilné misie ako aj vojenské operácie, zabezpečiť e, bezpečnosť e, miestneho obyvateľstva. A tu samozrejme rodové hľadisko je veľmi dôležité pri vysieraní tých kľúčových posolstiev lokálnym populáciám, lokálnemu obyvateľstvu, tak aby sme budovali dôveru a všeobecné akceptovanie týchto misií EÚ a operácií EÚ. Je tiež potrebné poznamenať, že rodové politiky sú veľmi dôležité pre efektívnosť operácií. A tu sa vraciame k tomu, že nie je potrebné e, zamerať sa na viktimizáciu a tak ďalej, ale e, snažiť sa zistiť, ako byť e, efektívnejší v tom, čo robíme a čo máme robiť. A v mnohých prípadoch tá reakcia z, zo strany vojenských zložiek bola veľmi e, pozitívna. A pokiaľ ide o spoločnú bezpečnostnú zahraničnú politiku EÚ, jej misie a operácie a plánovacie dokumenty pre jednotlivé misie a operácie, tak e, tieto plánovacie dokumenty tie zohľadňujú rodové aspekty rozličným spôsobom E, napríklad koncept operácií alebo operačný plán a ďalšie hlavné dokumenty hovoria alebo sa zmienujú o e, prijatých relevantných e, politikách EÚ. Pokiaľ ide o praktickú implementáciu, tak samozrejme je tu ešte niekoľko, je tu ešte mnoho priestoru na zlepšenie. V týchto plánovacích dokumentoch sa uvádzajú odkazy tak na interné aspekty, vrátanie náboru, e, vzdelávania, disciplinárnych opatrení, systému podriadenosti, nadriadenosti a externých projekciách. Ako teda pretaviť rodovú perspektívu do aktivít a ako čo najlepšie usmerňovať tieto aktivity. V niektorých prípadoch, ale nie vo všetkých prípadoch misií a operácií EÚ, mandát, samotný mandát e, danej misie či operácie obsahujú špecifické ustanovenia, ktoré sa týkajú rodového aspektu a veľmi často je to špecifická časť e, toho mandátu, ktorý sa týka ľudských práv. E, ako som povedal v pokiaľ ide o implementáciu, je tam veľký priestor na zlepšenie, ale musím povedať, že už máme niekoľko osvedčených praktík, postupov, napríklad nomináciu e, centrálnych bodov v rámci jednotlivých e, operácií a misií. Máme tu e, veľmi aktívnu účasť ženského personálu v interakcii s miestnym obyvateľstvom a tu nehovoríme o dôležitosti len počtu žien, ale aj o ich presnom nasadení v rámci misií a operácií. Veľmi jednoducho hovoriť o určitom percente žien, ak tieto ženy sedia len v kanceláriách a nemajú aktívnu interakciu s miestnym obyvateľstvom. Hovoríme napríklad o hliadkovaní a iných aktivitách, tak e, tu bez pochyby potrebujeme viac ženského personálu. Tiež e, je tu niekoľko príkladov financovania mikroprojektov, e, v rámci ktorých ženy informovali lokálne e, mimovládne organizácie o, prípadoch násilia e, páchanom na ženách, ale takisto projekty, v rámci ktorých ženy poskytujú poradenstvo alebo vedú dialog s medzinárodnými organizáciami. A špecificky, keď hovoríme o viac ženskom personále v rámci misií a operácií, Samozrejme, toto sú e, veci, ktoré musíme vnímať veľmi prakticky. Napríklad sú to jazykové poznatky alebo znalosti alebo otázky kultúrne, komunikácie medzi mužmi a ženami. A e, operácia misie EÚ, ale platí to aj o operáciách a misiách NATO, by mali venovať väčšiu pozornosť vyváženému náberu medzi e, mužmi a ženami, tak aby boli garantovaná rovnosť príštosti a rodová vyváženosť v rámci misie a operácií a aby bolo zabezpečená, bola zabezpečená efektívnosť týchto operácií, napríklad pri nadvezovaní kontaktov s miestnymi ženami. Veľmi súhlasím s tým teda, že ideálne by to malo byť 50-50, pokiaľ ide o zastúpenie mužov a žien v rámci misie a operácií, ale je trebné, potrebné vziať do úvahu realitu v členských štátoch a, a do určitej miery um, vlastne to zastúpenie žien v operáciách a misiách EÚ je vyššie, ako existuje v reáli v rámci e, členských štátov. A to e, si musíme uvedomiť. Potom je tu otázka e, vzdelávania a výcviku. Na tom veľmi aktívne pracujeme ale toto je tiež jedna, jedna z oblastí, v ktorých majú výhradné kompetencie členské štáty. A na záver. Tak ako hovorí o tom koncepcia európskej eh, politiky, tak každá eh, eh, misia, EAS má teraz sa zobra pravdami a rodovou problematikou, avšak sústredenie môže byť doplnené do portfólia tak možno tieto aspekty nebudú nejakou hlavnou činnosťou a predmetom záujmu. No a teraz eh, pár, eh, máme len pár príkladov, keď máme plne eh, alebo zamestnané osoby na plný úvezok pre túto problematiku. Myslím, že to je na teraz všetko a rada zodpoviem ďalšie otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne za tieto pripomienky zástupkyne Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Momentálne je príležitosť na vaše otázky. Môžete sa prihlásiť a položiť otázky. Môžete urobiť členovia členky výboru, ale aj ďalšie hostia. No a po kola otázok a odpovedí budú nasledovať reakcie expertov. No. Pani Thompson je prvá na zozname rečníkov. Ďakujem pekne, predsednička. má niekoľko otázok pre zástupkyňou EEAS. Ja som poslala pár otázok komisie. Týka sa to usmiernení etického kodexu alebo kodexu správania a zamestnancov komisie, keď sú vyslaní do oblasti, kde zúrie vojnové konflikty alebo do nejakých utečeneckých oblasti, alebo sa zúčastňujú na mierových misiách, pretože Viem, že OSN majú usmernenia, čo sa týka prostitúcie, ako hm, ako sa správate na dlhodobom alebo krátkodobom základe. No a ďalej, aká je percento žien zamestnaných v rámci EEAS na všetkých úrovniach. Ďakujem pekne. tak, Mrs. Thompson. Ďakujem pekne, pani Thompson. No a má niekto nejaké ďalšie otázky? Ešte predtým, než dáme slovo našim e, hosťom. nech sa páči. Dobre, ja som chcela len jednu pripomienku k tomu, čo sme si doteraz vypočuli. Je to úplne fascinujúce. Neviem, či myslím, že si musíme uvedomiť, že muži sú už vo svojej podstate zlí a ženy. Dobre, pretože bohužiaľ, teda toto nie je pravda, pretože ženy, a história ukazuje, že aj ženy dokážu páchať trestné činy. A niektoré ženy v Rwande využívali násilie, e, mačety. Mali sme v koncentračných táboroch tiež dozorkyne. No a v armáde vládne sexizmus. No a mm, No a na záver by som chcela dodať jednu vec a reagovať na vašu otázku o ženách v armáde. Historického hľadiska to bolo iné. Rusy v rámci prvej svetovej vojny umiestňovali ženy na fronta. V rámci druhej svetovej vojny mali jednotku pilotiek, ktorá bola vynikajúca, takže ženy na fronte zabíjali mužov. Nedá sa povedať, že mm, sovietské ženy boli silnejšie ako kdekoľvek inde, ale toto je jeden príklad z histórie. Dobre, má niekto nejaké ďalšie otázky? Ak nie, tak dáme slovo našim hostom, našim odborníčkam a, a teraz dám slovo zástupkyni zástupkyni Európskej komisie. Takže pani Lajnonen, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za tú otázku. No čo sa týka usmernení, alebo nejakého etického kódexu pre členov civilných misií a vojenských operácií. Pre všetky misie a operácie máme jasné usmernenia a kódex správania alebo etický kódex, ako sa správať voči lokálnemu obyvateľstvu a tak ďalej. A rovnako má, sme vypracovali indikátory, niektoré sa sústredia teda na tieto misie a operácie. A rovnako otázka o údajných porušeniach a etického kódexu. Doteraz sa, e, sa tešíme, že sa dá povedať, že v rámci misie a operácií máme zatiaľ oznamených málo nejakých porušení, ale samozrejme je tu ešte šedá oblasť ktoré toho veľa nevieme, ale etický kódex existuje, ktorý sa týka tak civilných operácií, ako aj, alebo civilných misií, ako aj vojenských operácií. No a e, percento zamestnaných žien v, v ESVČ, nemám konkrétne čísla, možno Katalín a e, moje kolegyne, moja kolegyňa k tomu môže niečo povedať konkrétnejšie, no ale samozrejme niektoré z predchádzajúcich pozícií tak eh, myslím si, tak eh, čo týka náčelníkov alebo vedúcich, tak eh, tých je veľmi, medzi nimi je veľmi málo žien, alebo žiadne. A rovnako nie je veľa žien generálok, ale na civilnej strane je viacero žien vo vedúcich pozíciách. Nie je to veľmi jednoznačná odpoveď, ale momentálne k tomu môžem povedať len toľko. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a slovo teda odozdám hneď. Elizabeth Rem, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Hovorilo sa tu o ženách vo frontových líniách, vo vojnách. Myslím, že teraz hovoríme opätovne o tých vojnách, ktoré poznáme z minulosti. Samozrejme, Všetci chceme brániť našu krajinu, ak ju napadne niekto iný, ale tieto tradičné vojny už takmer neexistujú, možno na Kaukaze, ale to tiež nie je priamo. A to znamená, že vysielať ženy vojen nie je úplne reálne. Dúfam, že ani nestane reálne. No a keď sa pozrieme na lídrov, tak ja nemyslím, že Margaret Thatcher ani Golda ani žiadne iné. Takže samozrejme sú aj tvrdé a drsné ženy, takže nemôžeme z nás robiť nejakých anielov alebo svetých, ale môžeme sa pokúsiť také byť. No a dôležité je nezabúdať na to, že pre nás je jednoduché hovoriť, že by malo byť také a také percento žien v rôznych pozíciách. A treba ich však uplatňovať a realizovať. A to je ten problém. Hovorila som s generálnym tajomníkom OSN na túto tému už mnohokrát a oddelenie pre mierotvorbu sa snaží získať mm, robiť nábor žien, avšak je to veľmi náročné. Je to veľa silnejší systém, ktorý by sa mal zaoberať aj civil, situáciou civilistov, pretože toto sú nebezpečné miesta. Nemôžeme tam poslať ženy s malými deťmi a teda avšak musíme sa snažiť zatraktívniť a umožniť Samozrejme, musíme mať nejaké priority, avšak musíme mať takú pozíciu na týchto úrovniach, tak aby mohli, mohli to EAS zem a povedať, že eh, robí teraz hlúposti a treba to vyriešiť. To znamená, že musia to byť dobre platené pozície, ktorá má dobré postavenie v rámci systému, aby boli takéto možnosti. Je dobré, že MyBrit hovorí o národných akčných plánoch. Ja si myslím, že dokonca dôležitejšie ako papier sú aktivity, na realizáciu plánu, pracovanie plánu a urobiť nejakú aktivitu. A rovnako by som chcela povedať niečo k regionálnym akčným plánom, ktoré sa zrodili v rôznych častiach sveta, v regióne Veľkých jazier. Bolo skutočne trpké sledovať, ako Rwanda, Burundi DEC, a teda Kongo, ako spoločne vypracovali regionálny akčný plán. Teraz rozhodujúci 1325. To je ten reálny akčný plán pre túto krajinu. Malé, malé ostrovy, regionálne hobby v krajinách bývalej Jugoslavia a Albánska. A teraz sa snažia zapojiť viac žien, takže to sú dobré signály rovnako znásilnenia a znásilňovania ako vojnový zločin. K tomu by som rada povedala, že aj keď nemám rada eh, pomstu, tak je dobré, že prvé prípady s rozsudkami o znásilneniach v bývalej Jugoslávii a na Medzinárodnom súde pre bývalú Jugosláviu, tak znásilnenia boli postihované trestami vo výške 20 rokov. To minimálne ukazuje, že sa berú vážne. Teraz je viacero prípadov, a vedie sa viacero procesov. No a Líbia bude tiež v Líbii sa tiež budú udelovať nejaké tresty za sexuálne násilie. Takže sú tu isté dobré náznaky, ale tiež tie mierové rokovania len s niekoľkými ženami. To je pravda, ale Rúša, Džurba, občianská spoločnosť, vyzýva delegácie. Samozrejme v pozadí, ale ovplyvňujú rokovania. Takže nemôžeme hľadiť z vrchu na činnosť občianskej spoločnosti. Myslím, že je tu nádej. Ja by som e, nebola ešte v tomto vysokom roku, e, veku v tej oblasti, ak by som nebola optimistkou. Takže toto je skutočne dôležité. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Dôležité je, samozrejme, byť optimistom, aby sa nám by sme mohli pokračovať v práci. Ale ako optimista má človek hľadať riešenia existujúcich problémov. Dobre, ďakujem pekne, pani Ren. A teraz dostanem slovo Majbrit Teorín. Ďakujem pekne. Ja nadviažem na slova Elizabet. Južná Afrika a Guatemala boli tiež veľmi dobrými príkladmi účasti žien. A môžem teraz zareagovať na otázku pána Ruedu, Romeovi Ruedu, o vikingoch ich e, vybudovanie mierovej, mierového štátu, 200 rokov mieru vo Švédsku. A teraz e, Afganistan. Úprimne musím povedať, že nemyslím, že to je pravda, pretože ak sa pozrieme a obzrieme do histórie, nedávny príbeh v El Salvadore, kde ženy boli prijaté v hnutí na oslobodenie. Ja som tam bola, ale potom boli odsunuté bokom a nemali šancu. No a je to bežná situácia, že počas vojen ženy vládnu spoločnosti, dokonca aj vo Švédsku, počas druhej svetovej vojny, keď muži boli mobilizovaní, tak ženy získavali vedúce pozície v spoločnosti, ale musí to byť konzistentnejšie a chceme budovať udržateľnú situáciu. Pre mňa rovnosť neznamená mať rovnako, rovnaký počet ženských, teda rovnaký počet vojakov mužov a žien. Riešenie nie je pre mňa vojná armáda, ale diplomácia a politika. No a iste máte pravdu, ženy nie sú žiadnymi anielmi. Elizabeta nám uviedla viacero mien, ale môžeme ich uviezť ešte viac. E, sú ženy, ktoré boli veľmi agresívne, ale historicky naše tisíročné skúsenosti sú iné ako skúsenosti mužov a my sme museli hľadať iné spôsoby riešenia konfliktov, ako používať zbrania a silu. Ďalšia otázka, či by, mal, či, či by bola situácia rozdielna, ak by ženy boli v vedúcich pozíciách. Áno, ale nie jedna alebo dve, ale to kritické množstvo žien, ktorú prinesú do života. To by zmenilo situáciu, o tom som presvedčená. Ale bude to dlho trvať, dokonca aj v našej krajine. Je nás takmer 50% v parlamente a stále máme veľa problémov. Ale ukazuje sa, že zmena situácie bude trvať pomerne dlho. A rovnako policajtky v službe. Aj v rámci civilných operácií to bol problém. O tom sme hovorili už vo Švédsku. A oni vedia, že to je problém. A treba si uvedomiť, že ak ste matka, máte malé deti, nemôžete ísť e, preč na rok alebo po roka, môžete ísť preč na 3 mesiace, vrátiť sa a opätovne odísť. Je to otázka riešenia praktických situácií. Mm, kvôli tomu, že sú matky, ale kvôli tomu, že majú situáciu ako muži, takže treba to riešiť, aká chceme v civilnej práci eh, mať viac žien. No to sa snažia rôzne iné inštitúcie vo Švedsku. Teda iste, nie sme my, ale žiadame viac práv, aby sme sa mohli podielať na rozhodovaní v spoločnosti. A to je tá najdôležitejšia vec. To je čo som povedal Švedskej televízii. Keď Švédsko čo bojovať proti Kadáfimu, prečo tak urobili? Všetci muži povedali, že my musíme to robiť tak ako ostatní Nikto si nemyslel, že Norsko sa tam nezúčastňuje tých misií. A Fínsko sa nezúčastňuje, a Nemecko sa nezúčastňuje. Dá sa urobiť eh, v tejto krajine veľa vecí pre občianskú spoločnosť. To mohlo urobiť aj Švédsko namiesto vyslania jednotiek. Takže ak by sa na rozhodnutia podielali ženy, mohli by povedať, no, že zamyslíme sa, nedalo, nedalo by sa pre občianskú spoločnosť, pre občanov urobiť niečo iné, namiesto vysielať eh, len vojakov. A to je len otázka zdravého rozumu. Využiť všetky schopnosti, ktoré muži a ženy majú. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Majbrit. Takže naši hostia sa vedeli v tom zmysle, že ženy majú špecifické schopnosti. A tiež tu odznel názor, že ženy často považujú za neviniatka, anielov. Ja chcem povedať, že je dôležité podporovať účasť žien na mierovom postupe, ale nie v zmysle toho, že by ženy boli nejaké špeciálne, že by eh, mali nejaké anielské danosti. danosti. Ide len o to, aby sme mali rovnaké príležitosti ako muži, aby sme mohli prispievať našimi vlastnými schopnosťami, našimi vlastnými skúsenosťami. O toto nám ide v našej práci. Z tejto premisy vychádzame. Týka sa to nielen našej dnešnej témy, ale aj ostatných oblastí, ktorými sa zaoberáme. Ženy aj muži sa musia rovnako zapájať do rozdovacieho postupu, aby sme mali čo možno najlepšiu spoločnosť. Takže ďakujem vám veľmi pekne za tento prvý panel. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé, veľa sme sa dozvedeli, dostali sme mnoho podnetov pre našu ďalšiu prácu vo výbore. Teraz prechádzame k druhému panelu na dnešné popoludne. Tento dostal názov Dopad alebo dosah konfliktov na ženy. Prvou rečničkou v tomto paneli bude pani Mann, Carol Mann. Je sociálna antropologička, odborníčka na rodovú problematiku a problematiku ozbrojených konfliktov. Takže srdečne vás tu vítam a máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dúfam, že to technicky zvládnem. Môže mi prosím niekto pomôcť? So that's me. So somebody would set it up. Okay, I'll start then. Dobre, takže môžem začať. Ja budem hovoriť o dopade ozbrojených konfliktov na ženy. Prvom rade sa chcem poďakovať, pretože ste ma sem pozvali, je to pre mňa veľká česť. Niečo k mojej osobe. Ja som historička, sociálna antropologička, zaoberám sa týmito otázkami a vyučujem v Paríži, ale mám aj praktické skúsenosti pretože som sa zaoberala činnosťou v teréne v Bosne, v Pakistane, Afganistane a v Konskej demokratickej republike. Pripravila som si pre vás prezentáciu v PowerPointe. Ak máte záujem, mám k dispozícii aj CD, pretože vidím, že na tých, obrázka, na tých uh, obrazovkách to nie je dostatočne veľké. Neviem, či sa to dá nejako zväčšiť. Nevadí. Takže ak máte záujem, mám ešte ďalšie dokumenty k dispozícii. Moderné vojny, z čoho vychádzajú? Sú to veci, o ktorých ste už počuli od predračníčok. Súčasné vojny sa líšia. V minulosti išlo o podrobenie, rozširovanie životného priestoru, pretože územia aj populácie mali obrovskú hodnotu. Posilňovali napríklad aj armády jednotlivých mocností. Keď sa pozrieme na bývalú Juhosláviu, tam došlo k zmene toho vzorca. Vojny sa používajú na znovu získanie území, ktoré boli um, odňaté neoprávnene. Toto vidíme v rôznych konfliktoch Izrael, Palestína, Karabach, Azerbajdžan aj Kašmír. Hlavným dôvodom vojen v súčasnosti sú však politické a strategické faktory a hlavne tie ekonomické podľa môjho názoru. Ekonomické to je ten kľúčový pojem. Hey, uh, excuse me, my helper has... That he... Prepačte, technická podpora, prosím. Nejako sa mi to zaseklo. Because this is meant... Sorry. I hope I still have my 15 minutes to talk. This is meant to go the next one. Yeah, that was meant to be bigger, but anyway. All right. Uh, as I said, um, Takže politické, strategické a ekonomické dôvody vyvolávajú v súčasnosti vojny. Keď uh, zajmete nejaký terén, tak zostávate odpovednými aj za populáciu a za infraštruktúry. Takže uh, toto úplne mení pohľad na uh, vojny. Stavba škôl, uh, nemocnice, to všetko je veľmi nákladné. Takže ak hovorím o politických a strategických dôvodoch, a o tých ekonomických, ako sa vyhnúť takýmto výdavkom v prípade, že obsadíte územie, ktoré vám nepatrí. Takže poprvé musíte vykonávať politický vplyv, získať si spojencov. Na toto slúži ideológia. Napríklad suniti, ultrakonzervatívni, toto platí, patrí hlavne pre Zia al eh, čo bolo základom Talibanu. Takže Sádzka Arábia aj Pakistan eh, podporovali eh, afgánsky Taliban a tieto tri krajiny porušujú práva žien. A ľudia sa teda stávajú takýmto spôsobom spojencami aj v prípade ekonomických záujmov, ak sú rovnaké. Napríklad USA a Saudská Arábia sú toho dobrým príkladom. Diktatúry a slabé vlády na druhej strane umožnili privatizáciu exportu hlavných zdrojov, hlavne v oblasti Veľkých jazier alebo Konga, kde sa využívajú nerastné e, suroviny a stávajú sa zdrojom vojen, príčinou vojen. Potom potenciálne trhy Ekonomický liberalizmus v kontexte globalizácie sem spadajú aj sexistické médiá. Nollywood na tomto mieste spomeniem, filmový priemysel v Nigerii. You did not hear. You, you didn't say that. No, no. You must control your language, dear. It's not being in the army. Yeah, okay because each time it's different. Yeah, you can, you can press this. Okay, right. So, a few illustrations. Coltane. Tu je zo pár ilustrácií. Dúfam, že ste stihli pozrieť. Ježiš je bohatý, predania diamantov v Konžskej demokratickej republike. Len vám chcem ukázať, ako na veci vplývajú ideológie. Toto je školská taška. Each time it's something else. Look, and then you press there. All right. Okay, and this dreadful picture... Tento otrasný obrázok pochádza presne z toho Nollywoodu a nigerský filmový priemysel, naozaj veľmi sexistický prístup. Takže aké sú všeobecné dopady vojen v spoločnosti? Samozrejme zničenie občianskej spoločnosti, rodín, ľudských práv, zdravie, vzdelávanie. A to sa týka hlavne žien, pretože ekonomické priority e, toto spôsobuje, že bohatí bohatnú, chudobní chudobnejú a to sa týka hlavne žien. Ďalej obchodovanie e, s rôznymi zakázanými komoditami. Afganistan napríklad sa stal po atentátoch na dvojičky e, jedným z hlavných zdrojov drog. Taktiež rodové predsudky. Čína napríklad Rôzne e, produkty e, sexistické e, sa vyvážajú do krajín s konfliktami. Teraz ideme k ďalšej priesvitke. Sorry, I want to go back. All right, okay, well, we've had, never mind. Uh, we've just, anyway. Um,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 ženy vo zbrojených konfliktoch. Máte tu taký zoznam. Nechcem sa opakovať, ale uvádza sa tu, že tú situáciu môžeme zovšeobecniť ako zvýšenie násilia. Napríklad e, znásilňovanie sa stáva bežnou záležitosťou. V Afrike sa napríklad deje potom využívanie e, znásilňovania ako zbranie e, sa tiež využíva napríklad v Kongu. Veľmi často to považuje za úplne bežnú, bežnú vec. E, ženy rodia v strašných podmienkach, umrtnosť e, matiek a novorodencov sa zvyšuje. Afganistan, tam je to naozaj hrozné. Napriek tomu, že sem tečú milióny do o, e, rôznych oblastí. Ľudské práva o, sú vo všeobecnosti vo vojne porušované. Dobre, toto sme už videli.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 80 z nich sú ženy. Mierové zložky, to je pani Sali, vy ste ste ju spoznali. It's too big. Okay. This is my friend Azra in Bosnia. To je moja priateľka Azra v Bosne, veľká aktivistka snažila sa v blízkosti Sarajeva obnoviť školu. Teraz odporúčania. Potreba zmeniť koncept pomoci. Utrpenie žien v ozbrojených konfliktoch nemôžeme oddeliť od politiky, ideológií. Je potrebné zviditeľniť túto oblasť, napríklad školy v Afganistane, vo vidieckých oblastiach, rýchlo vystavané. Nie sú tam však žiadni učitelia, učebnice, nie je to bezpečné pre deti chodiť do týchto škôl. Naozaj to prestihnutie, otvorenie je naozaj obrovskou mm, mediálnou udalosťou, ale v reálnom živote to žiadne zlepšenie neprináša. Potom zdravotníctvo, snaha presadiť e, západný model zdravotníctva v krajinách ako Afganistan vôbec nemá zmysel. Takže holistický prístup je na mieste, to znamená spolupráca so spoločenstvami, s komunitami, so ženami, ich rodinami. Patriarchálne oblasti. Tam hlavne dochádza k vojnám, kde sa ženy vnímajú ako céry, ako matky. E, solidarita medzi ženami napríklad nefunguje dobrým spôsobom. Afganistan je toho dobrým príkladom. Pomoc zo strany západnej civilizácie etické princípy, z ktorých táto pomoc vychádza, je potrebné prehodnotiť, pretože často nezohľadňujú miestne normy, nevnímajú to z antropologického hľadiska, nevedia, ako funguje miestna spoločnosť a myslia si, že naše modely sa tam dajú presadiť, ale to nie je pravda. Ja už som spomínala rôzne otváranie škôl, zariadení. Nedôležité je pracovať e, s miestnymi komunitami na základe lokálnych noriem. Ah, Chudoba, áno, o tomto som vravela, toto sa predávalo v Kabule, v supermarketoch vojenské hráčky. Boli sme tu už? Ideme tým správnym smerom. Mám tu ešte niekoľko ďalších fotografií. Praktické opatrenia. Napriek tomu situácia je hrozivá, môžeme čosi urobiť pozitívne seba uvedomenie u žien, pochopenie práv. Školská dochádzka nie je postačujúca. Toto je jeden z tých problémov. V určitých oblastiach, napríklad v Afganistane, nikdy neexistovali školy. Týka sa to aj veľkej časti Afriky. A v takýchto prípadoch trvá generácie, kým si ľudia zvyknú na čítanie. Takže je potrebné hľadať nové alternatívy. Prepačte, veľmi sa mi tu nedarí. Vyučovanie ako ľudské právo je často veľmi abstraktné v prípade, že nevychádza z merateľného pokroku, zlepšenie starostlivosti o matky a deti. Toto je dôležité, reproduktívne zdravie je veľmi dôležité, ale musí to byť realizované formou priateľnou pre občanov, napríklad vidieckých, obyvateľov vidieckých oblastí v Afganistane. Preventívny prístup je veľmi dôležitý. výuka týchto princípov iným spôsobom, než na základe písaných učebníc. Vzdelávanie a zdravotníctvo, aby sa to realizovalo nie knižnou formou. These, sorry, this thing has gone completely haywire, um, so I'm really sorry about that. Um, Anyway, uh, and then there are small preventive measures. You know, uh, we can talk about things, but. Um, Femnate. V tejto organizácii sme robili malé projekty a chcem vám o nich teraz povedať pár slov. Napríklad toalety pre študentky v školách na univerzitách. Toto je veľmi dôležité. To isté platí aj pre utečenské tábory. Toto je jednoduchá vec, ale funguje. Potom napríklad tá sebaobrana, kurzy sebaobrany, napríklad e, v Kongu. Samozrejme, keď vás na niekto zautočí s kalašníkovom, tak e, s tým veľa neurobíte, ale určite seba uvedomenie si, e, uvedomenie si vlastnej hodnoty, tam sa dá veľa dosiahnuť. Potom militaristická kultúra, nejako s ňou skoncovať napríklad e, je potrebné poukázať na to, čo ženy vo vojnách dosiahli. Teda, že nie sú iba obete, ale že naozaj bojujú za to, aby spoločnosť fungovala a aby mala lepšiu budúcnosť. Pretože ženy často stávajú tú budúcnosť spoločnosti, budujú. Toto sa ale neuznáva. Zabúda sa na úlohu takýchto žien. Je dôležité napríklad e, preskúmať úlohu žien v Bosne. Často sa na ne zabúda. Toto je naozaj hrozná situácia. Generáli, muži sa často stávajú hrdinami a tie ženy, ich úloha je zabudnutá. education. You see, Um, this is uh, health education in non. Oh God. Okay. Again, health, you see, health education for rural women. Vzdelávanie v oblasti zdravia pre ženy, ktoré nevedia písať a čítať, ale veľmi veľké úspechy sme tam dosiahli. Programy, kde študenti napríklad navštívia ženy z, z vojnových e, oblastí, e, nahrajú rozhovory s nimi a to sa potom dostane do médií, aby sa tá dominantnosť mužov, aby sa podarilo ju prelomiť, aby sa zmenili tieto sexistické tradície. To je naozaj relatívne jednoduché. Možno by práve toto bola oblasť, ktorá zaujíma váš výbor. Ďakujem pekne za pozornosť a prepačte mi um, za tento chaos, ale ešte raz opakujem, tí, čo majú záujem, mám pre vás sadečka. Ďakujem. Vám tak no, Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu a teraz vieme, že je k dispozícii aj na CD, čo je veľmi dobré, že k nej budeme mať stále prístup. A teraz by som chcela privítať ďalšieho hostia, ďalšiu rečníčku, Ann Katrín Rybnický. Ona predtým pôsobila ako stabilizačný poradca a kapitánka armády. Sme veľmi radi, že ste medzi nami a nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. E, musela som si zmeniť e, stoličko vzhľadom na e, ten počítač. V každom prípade, ja som z Dánska, mám 37 rokov. Ja som ešte pred parlamentom nevystupovala, ale som rada, že tu môžem byť. Ja som strávila množstvo času v Afganistane, ako vidíte na tomto obrázku strávila som asi 10 rokov v armáde. Bola som nasadená v oblasti Helmende, v Helmandu e, v južnom Afganistane dvakrát, e, raz ako kapitánka, to je tam na tom obrázku, a potom druhýkrát som tam pracovala ako civilný poradca PRT v tejto provincii. Ja som skutočnila viac ako 200 hliadok pešo vo vozidle a tak ďalej. Mala som množstvo rozličných stretnutí a možno, že moja skúsenosť z Afganistánu sa líši trošku od vašej, ale ja chápem, že sme pracovali každý, každá v inej oblasti. Takže krátke informácie o mne. Ja som, ja som vzdelaním lingvistkou, dôstojníčkou, takže toto je vlastne vec, ktorou sa zaoberám ja takisto som presvedčená o dôležitosti rovnoprávnosti žien tak e, e, v civilnom živote, ako aj v armáde. Proste od žien treba požiadovať e, v armáde to isté, čo od mužov, pretože gulka, ako povedala pani Anna Kurakis, nepozná rozdiel. A navyše moja skúsenosť je taká, že keď trénujete tak tvrdo ako muži a, a keď sa stanete rovnako silná a odvážna ako oni, tak Eh, si vyslúžite ich úctu a rešpekt. Podľa môjho osobného názoru, ženy v Afganistane sú jedným z najprehliadanejších vzorov, eh, ktoré je potrebné využiť preto, aby sme uzatvorili tento konflikt a som si istá, že to platí nielen o Afganistane, ale aj o iných konfliktoch. Keď som sa rozhodla ísť do Helmandu, tak e, som sa veľmi tvrdo pripravovala, ja som sa rozprávala s kolegami, vojakmi, dôstojníkmi a čím viac som s nimi hovorila, tým e, viac mi bolo jasnejšie, že je potrebné e, posl- vyslať ženy do tejto vojny. A keď niekto videl môj vrkoč, ktorý trčal spod vojenské helmy, nejaká afgánska žena, tak tento obraz jej zrejme zostal natrvalo vriti do pamäti. E, ja som požiadala o e, pôsobenie v Simiku, čo je Civil Military Cooperation, e, vojensko-civilná spolupráca, to sú projekty, ktorým sa tento tím venuje a môj nadriadený ma požiadal, či by nebolo možné, aby som sa nakontaktovala s nejakými ženami v Afganistane, najprv zistiť, kde sa nachádzajú, potom či je možné s týmito ženami hovoriť a keď ja som prišla do oblasti v roku 2007, britská armáda a dánska armáda má e, poznatok o piatich ženách v Helmande. A upozorňujem, že e, tam žije zhruba milión ľudí, takže 5 žien e, nie je až taký veľký počet. A my sme o nich vedeli preto, lebo dve britské vojačky vykonávali e, pešiu hliadku v meste a afgánska žena e, k ním prišla a dala im číslo mobilného telefónu. To znamená, tak sa dostali do kontaktu. Toto je e, fotografia, je to žena menom Kolalej a teraz bola zvolená za členku výboru v meste ktorom žije. Ona je vzdelaním sestra, zdravotná a pôrodná asistentka. Je vdova a byť vdovou v Afganistane môže byť buď strašné, ak teraz sa nedokážete uživiť, alebo môže to byť mimoriadne dobrá príležitosť, pretože ste hlavou vlastnej rodiny a robíte vlastné rozhodnutia. Je to veľmi hrdá žena a založila Centrum pre vdovy kam tieto vdoby prichádzajú, učia sa čítať, písať a tam vzadu vidíte, vidíte niektoré z tých šien a vidíte ten feministický štýl alebo ženský štýl, všetko sa tam leskne. Um, samozrejme je to takého eh, teda paradádanského typu s burkami. A cieľom tohto projektu, eh, môjho projektu, bolo pomôcť eh, ženám zarobiť si nejaké peniaze alebo uh, dať im e, poznatky a zručnosti, aby boli, si boli schopné, schopné zarobiť vlastné peniaze, pretože ako náhle si zarobia vlastné peniaze, získavajú o mnoho silnejšiu pozíciu v rámci rodín. E, ja som bol aktívna v rozličných e, typoch projektov od rozdávania kuriat a sliepok až po vzdelávacie kurzy. Nie všetky boli úspešné, ale niektoré z nich boli úspešné a naozaj ženy zistili, že schopnosť zarobiť si peniaze je niečo, čo je mimoriadne stimulujúce. Ja už som uviedla, že my sme mali pozor na to o piatich ženách a tento počet sa e, veľmi rýchlo zvýšil a v priebehu 4 mesiacov od môjho prípadu e, sme mali kontakty na 500 žien, e, takže naozaj sa tento okruh rozšíril. Toto je Fatima. Ona je všetkým iným, než čo by ste očakávali. Je to prvorodená dcéra Mulaha, ktorý poprvýkrát hovoril otvorene proti Talibánu. Ona sa stala učiteľkou, založila školu, um, podarilo sa jej zozbierať peniaze na založenie školy pre dievčatá Nedávno sa uchádzala o miesto v parlamente, ale politickí oponenti zabili jej manžela, bola to hrozba, a jeden z jej synov zahynul potom, ako vojenské vozidlo ho prešlo, nebudem hovoriť, e, ktorému národu patrilo toto vozidlo. Je to veľmi silná žena, veľmi e, sa zasadzuje o práva žien a je to práve jeden z tých ľudí, ktorí sa snažia E, formulovať e, potreby žien v Afganistane. Táto žena v strede e, tej skupinky e, ľudí je Fauzia, je to vlastne oficiálna kontaktná osoba pre ženy v Helmande. Existuje tam totiž to štruktúra, je tam napríklad e, ministerstvo pre ženské záležitosti. Najskôr ma to zarazilo, lebo som si myslela, prečo potrebujú ženy vlastné ministerstvo. Veď sú ľudia ako, rovnako ako muži, takže môžu sa obrátiť na hoci ktoré ministerstvo, ktoré potrebujú, ale myslím si, že e, v Afganistane E, ten život žien bol tak ťažký, že je potrebné ich problémy riešiť veľmi špecifickým spôsobom. Takže Farsia je kontaktným bodom a ona vlastne buduje tu sieť žien e, v Helmande. E, niektoré z nich boli ochotné stretnúť sa s príslušníkmi armády, napríklad so mňou, niektorí nie, vzhľadom na veľmi ťažké podmienky, v ktorých žijú, pretože keby ich niekto videl s vojakmi, medzinárodných zborov, tak Taliban, Taliban by sa ich snažil zabiť. O týchto žien sme sa naučili mnohé, pretože niekedy sme dostali špecifické typy informácií od mužov, ale ako nás sme začali hovoriť so ženami, tak sme sa dozvedeli iné veci o sociálnej štruktúre, kmeňovej štruktúre a sme sa dozvedeli viac o ich snoch, nádejoch, realitách ich života a zhruba 87 týchto žien trpí e, domácim násilím, ktoré nesúvisí s vojnou, ale je to e, tradícia v Afganistane, najmä v južnej časti Afganistanu a ja sám som robila niekoľko prieskumov a zistili sme, že v rámci skupiny žien, s ktorými sme hovorili, asi 70% bolo vystavených násiliu v rámci rodiny. Násilie bolo páchané buď na nich, alebo na ich deťoch z rozhovorov s týmito ženami sme e, získali nové informácie a nový pohľad na to, čo Taliban robí a podarilo sa nám potom nachádzať nové odpovede na to, ako bojovať s Talibanom. Ja si uvedomujem, že je to množstvo pacifistov a že sa vám to zvláštne počúva, ale musím povedať, že ja som sa vrátila domov so silným posolstvom od tých žien, s ktorým som spolupracovala v Afganistane. Oni mi povedali, aby som poďakoval poďakovala každej dánskej matke, ktorá poslala svoje dieťa aby im pomohla bojovať s Talibanom. Niektorí z vás toto posolstvo ťažko strávia, ale bohužiaľ takto to je. A toto je dôvod, prečo som sa rozhodol napísať knihu o mojich skúsenostiach z Afganistanu, pretože počas vojen um, ženy vždy trpia, ale je treba povedať, že vojna je aj zdrojom mnohých príždostí pre ženy, konkrétne v Afganistane. Tieto ženy sa od nás učia a veľmi často hovoria, mimoriadne nás povzbudzuje, eh, že vás vidíme, pretože keď eh, sa prechádzate so zbraňou v ruke, tak eh, je to živý dôkaz toho, že ženy dokážu to, čo muži. Že dokážu zastávať tie najťažšie E, funkcie a dokonca boli úplne úžasnuté, keď som e, ako kapitánka dávala rozkazy mužom a muži mi salutovali. Počas celého tohto procesu spolupráce s afgánskymi ženami sa udialo to, že ženy e, dobrovoľne za ňou chodili a dobrovoľne poskytovali informácie o Talibane. Um, oni mi boli schopné poskytnúť mnohé cenné spravodajské informácie. Táto krásna žena je Nongis, ktorá nám poskytla mnoho informácií, ale e, tohto sa zúčastňovalo množstvo ďalších žien, niekoľko príkladov. E, v jednom prípade e, samovražedný atentátnik zabil 42 ľudí a jedna z tých žien nám podala informáciu, kde predtým tento samovražedný atentátnik žil, k domu e, poskytol výbušniny a tak ďalej. Ona získala všetky tieto informácie, e, takže počúvala rozhovory e, v, medzi ženami v meste. A ako náhle ženy žijú v meste, tak už nie sú viazané obmedzeniami kmeňovej kultúry a voľnejšie sa rozprávajú. V ďalšom prípade nám žena poskytla informáciu o tom, kde, o miestach, kde sa skladujú zbranie, e, identifikačné dokumenty a tak ďalej. E, tých informácií bolo toľko, boli tak dobré, že sa nám podarilo nájsť toto miesto. Musím s ľútosťou povedať, že v roku 2007 sme so šokom zistili, britská a dánska armáda, že e, pred rokom 2007 sme nemali žiadne kontakty so ženami, respektíve s veľmi dôležitým spojencom, spojencom ktorý e, tam v Afganistane je. Jednoducho sme ich úplne ignorovali. Ženy majú priamy vplyv na bezpečnosť a raz ma oslovili, či by som sa porozprávala s ženami a nezistila ich názory na právny systém alebo na súdny systém v Afganistane. Samozrejme, ehm, ja som začala volať e, tieto ženy a okamžitá reakcia, keď som povedala, že chcem hovoriť o systéme spravodlivosti. Bola o tom hovoriť s vami nebudeme. Tento systém je skorumpovaný. Ja o tom hovoriť nebudem. On fungovať nikdy nebude. Ale ja a sa mi presvedčiť ich, aby prišli a povedala som im, prosím, príďte bez ohľadu na to, či veríte alebo neveríte v systém vašej spravodlivosti. Ak chcete, aby sa zmenil, tak musím o tom začať rozprávať. Takže prišli a nikdy nezabudnem na toto stretnutie. Na začiatku bolo v miestnosti ticho, bála som sa, že nepovedia nič a potom jedna žena sa prihlásila a povedala, najväčší problém pre nás ženy je, že nemáme dosť a, a, a, peňazí a preto sa nemôžeme spravodlivosť uplatiť. Uplatiť. A takisto nám povedali množstvo ďalších vecí, hovorili o problémoch e, e, mladých dievčat, ktoré sú vydávané vo veku 8, 10, 12 rokov oni nevedeli, že to je nezákonné podľa afgánskeho práva. My sme im povedali, že afgánske právo hovorí, že e, tento vek je 18 rokov. E, v reálii to nemusí veľa vecí zmeniť, ale minimálne ženy majú argument, prečo, ktorý môžu použiť e, pri diskusii s ich manželom a minimálne odložiť sobašich dcery na vek 15 rokov. Takisto majú pocit, že muži sudcovia neberú vážne, pretože v Afganistane nie sú žiadne súdkyne. Ehm, ako som povedal, na začiatku vôbec neboli ochotní o tom hovoriť. E, zhruba po roku e, e, si založili študijné skupiny a začali študovať afgánske právo. Študovali všetko, čo súviselo so ženskými otázkami, ženskými právami, právami detí a tak ďalej Nebudem hovoriť o mojej druhej ceste do Afganistane. E, tam som pôsobila tiež veľmi aktívne v týchto oblastiach a e, ďalších e, aktivitách a projektoch. Dnes v okresnom zastupiteľstve Arankareš je 5 žien, Štyri ženy sú v krajskom zastupiteľstve alebo provinčnom zastupiteľstve a už nie je tak nezvyklé vidieť ženu, že sa zapája do politických diskusí. A môžem vám povedať, že toto bolo absolútne nemožné, keď som tam bola poprvýkrát. A teraz niekoľko záverov. Jeden z dôvodov, prečo je potrebné zapájať e, tieto ženy do procesov, je, že majú množstvo rozhodovacích právomocí v rámci rodín oni na ulici e, veľa nepovedia, ale e, vidíte z ich mimiky a gestikulácie, že majú vplyv a že tieto veci si veľmi e, tieto veci si dokážu vydiskutovať v rámci rodiny aj so svojím manželom. A viac ako 50 populácie v Afganistane je mládež, tie sú deti a mládež. Tieto ženy nemusia mať priamy prístup k rozhodovaniu, ale majú svoje spôsoby, ako prímeť k tomu, aby tí, ktorí rozhodovali, rozhodovali tak, aby to bolo v ich záujme. Sú veľmi vysoko motivované. Ja som hovoril s mnohými ženami, ktoré povedali, Taliban ma asi zabije, ale mne je jedno, či ma zabije, pretože ja chcem lepšiu budúcnosť pre moje deti. A preto pracujú tvrdo, aby zarábali peniaze, aby e, zabezpečili svojim deťom čo najlepšiu budúcnosť. Oni vedia mnohé a my keď s nimi rozprávame, tak získavame množstvo zaujímavých pohľadov a informácií. Prepačte, trošku som prekročila časový limit. Ešte pár obrázok. Prečo by mali byť ženy v ozbrojených silách? Poprvé, myslím si, že je veľmi dobré, aby zloženie policie armády odrážalo e, populáciu, skladbu populáciu. Ako, môžete, ako si sa dá predstaviť, že E, príde afgánska žena, ktorá bola znásilnená na policajnú stanicu, kde, stanicu, kde je 5 policajtov a e, nahlásila prípad znásilnenia. Tvrdím tiež, že e, ženy sú menej skorumpované a mm, nie sú to len pocity, ale je to aj vec, ktorú môžeme dokázať. Netýka sa to iba Afganistanu, ale napríklad žila som a v Moskve a tam pôsobila celá jednotka žien, 240 žien na motocykloch, policajtky a oni boli, oni neboli skorumpované podobne ako ich kolegovia muži. Takisto z vlastnej skúsenosti viem, zo skúseností z Afganistanu, Um, I have, I've seen this on a couple of occasions. Že ženy sú schopné presvedčiť mužov. A, tu vidíte obrázok a jeden afgánsky generál ma zastavil a, a povedal mi, ja potrebujem ženy ako ste vy v mojej armáde. Bohužiaľ, v afgánskej armáde je zatiaľ iba 100 žien a je tam dokonca jedna afgánska generálka, ktorá je veľmi dobrou parašutistkou. Je potrebné vysielať ženy do týchto operácií, pretože ak to robiť nebudeme, tak nie je možné, aby sa eh, eh, muži, vojaci nakontaktovali eh, so ženami proste dánsky alebo britský vojak nemôže nadviazať konverzáciu s, so ženou niekde len tak na ulici. Samozrejme, ak je to žena politička, tak už e, je to iná situácia, ale potrebujeme ženy ako vojačky, potrebujeme ženy ako poradkyne, potrebujeme ženy ako pracovníkov v teréne, a tak aby sme dokázali identifikovať potreby žien. A ešte e, som zabudla k tomu predchádzajúcemu obrázku dodať. Minulý rok 18 afgánskych žien požiadalo o vstup do policie v hlavnom meste provincie Halmand. 18 afgánskych žien eh, našlo odvahu, aby eh, požiadalo o vstup do policajného eh, zboru tieto ženy ale nie sú vôbec vzdelané. Oni chcú túto prácu vykonávať, ale zatiaľ sa im nedostalo vzdelaniu a 18 je pripravených stať sa policajtkami, ale z našej strany sme neboli schopní vyslať jednu jedinú policajtku, aby im pomohla s výciekom a vzdelávaním. V krajine ako Afganistán e, zrejme e, existuje syndrom e, stratenej generácie, ale nesmieme strácať e, nádej, potrebné s nimi stále o týchto veciach hovoriť, je potrebné, aby e, tie ženy cítili, že dokážu veci zmeniť a e, samozrejme je potrebné robiť veci aj pre mužov, pretože ak robíte projekty len pre afgánske ženy, tak afgánske muži budú takí žiarliví, že urobia všetko preto, aby tieto projekty prekazili. Takže treba robiť niečo aj pre mužov. No to je teraz všetko. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. ann Katrin Rybnecky. Vy ste nám povedali niečo o svojich skúsenostiach z tejto oblasti. No a teraz dostane príležitosť, alebo my budeme mať príležitosť, vypočuť si príspevky kolegov, ktoré sa, ktorí sa zaoberali eh, s touto témou. No a ako prvá dostane slovo zástupňa EPP. Pani Nedalčieva, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predsednička. Na úvod by som chcela poďakovať našim teda usporiadateľkám Zistili sme tu a dozvedeli sme sa množstvo nových informácií o úlohe žien a o situácii e, žien. No a je mi ľúto, že musím skonštatovať, že je tu tak málo mužov, pretože isté by bolo veľa lepšie, keby tu boli aj muži a povedali nám niečo o svojich stanoviskách. No a ja sa teda obraciam aj na tých mužov, ktorí dnes neprišli. Téma dopady konfliktov na ženy. Vidíme, že je veľa v prvom, prvej svetovej vojne mnoho žien prišlo svojich manželov. Je, príklad, sú príklady z mnohých krajín, ktorý, ktoré ukazujú, že aj ženy sú obeťami vyhnania z domova, ale môže byť aj v situácii, keď rozpočet musia správať sami bez akéhokoľvek príjmu. Ale chcela by som poukázať aj na to, čo sme si tu vypočuli, a totiž na dôle, najdôležitejší dopad konfliktu na ženy, a totiž sexuálne násilie, pretože ženy sa stávajú obeťami tohto násilia veľmi často. Máme uznesenie 1325, ktoré, o ktorom sa to už viackrát hovorilo, Avšak to ukazuje, že sa jedná o zločiny, ktoré musíme všetci odsúdiť, hlavne kvôli tomu, že sexuálne zločiny sa klasifikovali ako vojnová zbraň. To je skutočne veľmi silná formulácia, je to dokonca zločin proti ľudskosti. Mnohé armády prostriedok znásilnenia používajú na dosahovanie svojich cieľov. Treba e, z zohľadňovať dva dopady. Dopady na obete a potom všeobecné dopady. Dopady na obete sú dvojakého charakteru. Poprvé fyzické nás, telesné následky, ale aj psychické, psychologické následky, ktoré e, si vyžadujú viac času na prekonania, keď hovoríme o psychologických, tak eh, hovoríme o osobnej traume, ale tiež eh, hovoríme o jave stigmatizácie, vyčlenenia takýchto osôb zo spoločenstva s rodiny. No a v takýchto situáciách eh, ženy sa vnímajú ako osoby, ktoré stratili svoju česť a tým sa stali dvojitými obeťami. A to treba neustále pripomínať. A keď hovorím o tom, tak nemyslím ten ženu len ako obeď. A tie dopady sú dokonca také trojité. Dopady na deti, dopady na mužov, ale aj dopady na celé spoločenstvo. No a rád by som sa vyjadril k týmto trom bodom. Poprvé, dopady na mužov. V väčšine prípadov si muži, muži myslia, že keď bola žena znásilnená, tak on nedokázal ženu a rodinu ochrániť. Oni to tiež považujú za poníženie. No a v konfliktoch je toto práve cieľom demoralizovať eh, obyvateľov a aj deti. A dopad na deti, čo ty myslím, napríklad v Kongu, tam sa predpokladá, že že kvôli znásilnenia trpia aj deti sanitárne, hygienické podmienky sú veľmi nebezpečné. Deti pri narodení mm, jednoducho sú niekde ponechané, alebo matka sa ich zdá. A ďalej dopady na spoločnosť. Všimne si, čo sa stalo na Balkáne v 90. rokoch, alebo aj počas vojny v Rwande. Ženy boli doslova prinútené otehotniť, no a ďalšia generácia je potom tiež pod vplyvom týchto znásilnení. No a tým dopady vojnových konfliktov trvajú niekedy celé 10 ročia. No a keď som spomenula tieto negatívne stránky, Teraz ako to riešiť? Ako efektívne a účinne zapájať prostriedky? A keď hovoríme o riešeniach, treba vnímať riešenia na úrovni štátu alebo vnútri príslušného štátu, aké nástroje existujú. Ďalej treba vnímať spoločnosť, či sa zdôrazňuje dosť úloha škôl a ďalej úloha žien. Ako to vyzerá v tom štáte, pretože štát na hlavnú zodpovednosť za to, že sa aplikujú právne ustanovenia. Spravodlivosť a justícia potrebná vo všetkých krajinách sú príslušné zákony, medzinárodné dohody boli podpísané, takže existujú nástroje na zajistenie bezpečnosti žien. No, interné v armáde myslím, že treba príjmať príslušné sankcie. Každý, kto má, e, kto má zbraň, či už vojak alebo partizán, nemôže ostať nepotrestaný, ak je vinný z nejakého trestného činu. No a oni to totiž robia aj kvôli tomu, páchajú trestné činy, lebo vedia, že, sú, že nebude ich nikto za to postihovať. A tu musí zasiahnuť štát. Vojenské skupiny nepodliehajú našej kontrole, to veľmi často opakujú štáty a my nemôžeme presadiť zákony. Veľa, musí to, zau, musí to zasiahnuť občianská spoločnosť. Jasné je, že treba sensibilizovať, sensibilizovať spoločnosť a poukazovať na uloženú. No a čo sa týka otázky stigmatizácie, tu treba znížiť. Ja uvediem jeden konkrétny názor, keď som ja, príklad, keď som ja bola e, v Kongu, tak na trhu, na verejných miestach som videla komiksy, ktoré vysvetľovali, prečo znásilnenia prečo je znásilnenie takým závažným trestným činom. Mimo vládka v Kývu a pomocou divadelných pre, predstavení a tradičným umeleckým spôsobom sa snaží nejak upozorniť obyvateľstvo na túto problematiku. A to môže tiež viesť k tomu, že situácia žien bude vnímaná v spoločnosti inak. A čo sa týka samotných žien, tak súhlasím s tým, čo bolo povedané. Je to záležitosť žien byť aktívne a podielať sa na zmenách. Ospravedlňte, že som hovorila tak dlho. Ďakujem pekne, pani Nedalčeva. No a slovo teraz dostane pani Figueiredo z e, skupiny GUE. Takže pani Figueiredo, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. A ja by som chcela poďakovať našim rečníčkam za ich analýzu, za zhodnotenie tohto problému. Zazneli tu veľmi zaujímavé veci o tom, čo ste zažili priamo na mieste. A aké sú možnosti priamo zapojenia žien? A ako zaistiť ich hospodárskú nezávislosť, pretože situácia žien je mimoriadne komplikovaná pretože žena, ktorá je hospodársky závislá alebo nie je samostatná, tak potom je závislá a môže byť na ňu vyvíjaný tlak, či už vo vojnách, alebo počas, počas mieru. No a teraz úloha žien úplne z iného hľadiska. Náš príspevok žien k zachovaniu mieru a k prekázaniu vojnám. Vieme, vojna má mnoho dopadov. No a tieto sa týkajú hlavne žien a detí. Samozrejme, vo vojnách je veľa mŕtvych, to sú väčšinou muži, ale Vojny majú dopady v prvej línii na ženy, na deti a znásilnenia. Po znásilneniach sa rodia deti, ktoré sú vyčlenované zo spoločnosti. Čiže to je tiež závažný dopad. A preto je dôležité, aby sme sa zasadzovali za práva žien a rovnako dokázali prechádzať konfliktom a teraz zmenšovať potenciál konfliktov, alebo zlepšovať situáciu žien, ktoré sa stali obeťami konfliktov. Ja si však myslím, že ak ženy, ktoré tvoria väčšinu svetového obyvateľstva, ak oni v spoločnosti by mohli zohrávať dôležitejšiu úlohu, tak potom, a myslím, že ženy sú citlivejšie na túto problematiku. Takže ak sa nám to podarí, tak potom by sme mohli podporovať mieru výchovu. Na vládnej úrovni, na úrovni inštitúcií, ktorých pôsobia ženy, ale aj zmysle výchovy Mierino a, mys- Mierino a myslím, že by mali platiť jasné princípy pre výchovu lásku k mieru. No a dohovory OSN a iné dohovory a medzinárodné dohody a dokumenty ide o spoluprácu, rozvoj, rovnosť príležitosti a zrovnoprávnenie mužov a žien. Nejde len o zrovnoprávnenie mužov a žien, ale aj o vyvážený vývoj a rozvoj centre ktorého je človek, kde chudoba, bieda sa riešia, kde nedostatok vzdelávania, hygieny sa rieši, no a že skutočne sa pôjde cestou rozvoja a spolupráce. A toto je úloha štátov, vlád, konať na diplomatickej úrovni. Myslím, že doteraz sa za vojny boli doteraz odpovední hlavne muži. Ak by muži, ak by ženy boli zapojené v procesoch rozhodovania, politike a diplomácii, tak už nejak sa bude dať, už budú príjmané rozhodnutie, ktoré predídu vojnám. No a aby vojna nebola spôsobom riešenia konfliktov, preto my ženy sa musíme viac snažiť. No a tak som pochopila príspevok našej delegátky a expertky na, o situácii žien v Afganistane. No a ja sa pýtam, prečo sa to nestalo ešte pred vojnou v Afganistane. Mali by sme možnosť predísť chudobe, jede a mohli by sme zachrániť množstvo životov a preto trvám na tom, že treba hľadať iné riešenie konfliktov ako vojnu. Ďakujem pekne pani Figueiredo. No a teraz slovo dostane zástupkynia ESVČ pani Leinonen. Ona nám povie niečo k otázke politického smerovania. To je za jej odborná e, oblasti. No dobre, ďakujem pekne Európskemu parlamentu za to, že sa zaoberá touto problematikou. Veľmi si to vážime. No a ja teraz myslím, tak ako som si vypočula pani Margot Wallström v Európskom parlamente. Veľmi že sa porozprávali. No a tiež informovala všetkých 27 eh, európskych veľvyslancov počas jednej hodiny a musím povedať, že je slova eh, boli veľmi vítané, veľvyslanci mali množstvo otázok. Vidím, že máte rovnaký problém, ako máme my v rámci ESVČ, a totiž, že sa zorganizujú zasadnutia na túto tému, na ktorých sa zúčastňujú hlavne ženy, a ľudí, ktorí už sú veľmi angažovaní v týchto otázkach. Možno naozaj, tak ako tu zaznelo, by sme mali zvážiť nejakú zmenu marketingovej stratégie alebo terminológie, či by sme mali hovoriť o ženách miery a bezpečnosti, alebo mali by sme hovoriť o ženách mužoch miery a bezpečnosti napríklad. Niekoľko pripomienok k prezentáciám boli podľa mňa veľmi zaujímavé pripomienky. Prepačte, ak ne, nepoviem vaše meno správne, pani Rybnicky potvrdzujú potvrdzujú aj naše skúsenosti a naše smerovanie. Možno otázka žien ako informátoriek ohrozujeme ich tým, možno budeme môcť o tom hovoriť, že keď máme veľmi citlivé a tajné informácie od nich, a možno keď zma, známe, že oni poskytli tú informáciu. A naši poradcovia nám tiež hovorili o mestách ako napríklad Čad, že dokážeme si vytvoriť úplný obraz o situácii, len keď hovoríme s mužmi aj ženami a poradcovia pre radovú rovnosť, tak zna to aj naši poradcovia z Afganistanu, hovoria, že aj muži môžu, sa dokážu porozprávať so ženami v Afganistane. Máme zaujímavé príklady z Afganistanu aj v tejto oblasti, no a ja nie som expertkou pre Afganistan, možno máme len rôzne rozdielne názory. Mali by sme robiť niečo aj pre mužov. Isté, musia byť naši spojenci a musíme ich konštruktívne zapájať do všetkého. A uvedem príklad z Konga, kde v Gome, v no, Severnom máme misiu tým pre sexuálne násilie, ktoré, ktorý školí e, policajné zložky, ktorý, ktoré potom ďalej budú e, školiť kongskú policiu. A to je podľa nášho názoru najstrategickejší postup, aby eh, sa miestni obyvateľi o tom dokázali navzájom porozprávať a poradiť. No a čo sa týka rozvojovej spolupráce, tak dnes sme už ďalej ako to. A chcela by som pripomenúť konkrétne akčný plán EÚ o rodovej rovnosti a o ženách vo vedúcich udalostiach z roku 2010. Je to veľmi eh, rozsiahly dokument, ale len upozorňujem na to, že poprvýkrát toto sa týka tak eh, pomoci Európskeho spoločenstva, ako aj členských štátov. V partnerských krajinách napríklad delíme prácu s členskými štátmi EÚ tak, aby aj české, členské štáty sa mohli do toho zapájať. Ďalej máme približne 70 priorít pre rodovú rovnosť, ktorí sa venujú ženám. No a uvediem príklad z Tuniska momentálne podporujeme tuniské ženy, aby v súčasných reformách um, boli zohľadňované rodové aspekty. No a tieto ženy nechcú nejak veľmi viditeľnú podporu EÚ, pretože sú islamistické skupiny, ktoré ich obvinujú z toho, že ich zápas neužíva. Takže Niekedy musíme byť veľmi taktickí a možno nie až tak viditeľne konať. My by sme veľmi radi podporili ženy v Tunisku, čo aj robíme, ale eh, podstata je, že nemôžeme vždy vystupovať v priamej súvislosti s nimi. No a ďalej, rada by som chcela pripomenúť nedávnu štúdiu, generálne rejiteľstva kde sme vypracovali takmer 300 stranová štúdia. To hovorím o oblasti, kde veľmi dobre poznáte politiku EÚ. A viete, že od roku 2008 máme komplexný prístup k implementácii, eh, implementácii rezolúcie OSN 1325 a 1380 a máme dokumenty, ako implementovať tieto dokumenty v rámci našich misií a operácií. No a tiež eh, upozorňuje na naše usmernenia eh, proti diskriminácii žien. No a v súčasnosti vypracovávame nejaké referenčné dokumenty o regionálnych kampaniách, eh, najskôr o sexuálnom násilí v rámci konfliktov a druhé o participácii žien, a to hlavne v Severnej Afrike a na Blízkom východe a to bude zverejnené začiatkom, teda koncom tohto roka, začiatkom budúceho roka. Ja by som sa chcela pár minút sústrediť eh, na aktuálne informácie. Možno viete, že minulý rok sme prijali európske indikátory. Myslíme, že keď sme v roku 2008 a, vydali politiku, bolo to krátke politické politické kroky, mali sme veľmi veľa času, tak ako Fínsko, ktoré má najlepší akčný plán, no my sme vtedy nemali čas na definíciu indikátorov, ktoré prijala rada minulý rok. A v máji sme predložili prvú správu o týchto 17 indikátoroch, takže dovolte mi eh, predniesť pár eh, nálezov a potom na záver uvediem niekoľko odporúčaní na základe tejto správy. Takže poprvé by som chcela povedať, že reakcie boli veľmi dobré. 24 z 27 členských štátov reagovali. Všetky misie a operácie reagovali. Približne 60 z tých delegácií reagovalo. A my sme išli len po tých, ktorí sa nachádzajú v takých problematických zónach a krajinách. Rovnako osobitní predstaviteľi EÚ reagovali. Vieme, že EÚ je aktívna v oblasti e, žien bezpečnosti a mieru v mnohých krajinách. 75 krajín, dokopy to je približne. Takže pôsobíme globálne v mnohých eh, v rámci mnohých druhov krokov hm, rozvoja implementácia národných akčných plánov, keď ich máme, a financovanie, financovanie občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií, a pomoc vládnych organizácií a agentúr, školenia a tak ďalej. Hlavným nástrojom EÚ, o ktorom sa hovorilo, je európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, neštátni aktéry a Európsky rozvojový fond. Nástroj stability ešte sa neuplatňoval. Viem, že oveľa viac sa teraz využíva tento nástroj. V súčasnosti len tri delegácie hovoria o nástroji stability ale pripravuje sa veľa v rámci výročného plánu pre nástroj stability na tento rok. Rovnako sme merali politické eh, kroky, myslím, že veľmi dôležité ako nástroje, eh, že my eh, mier a bezpečnosť začneme do našej dialogu s Africkou úniou v priebehu tohto roka uskutočnil mi seminár o implementácii rezolúcie 1325 na africkom kontinente a podporujeme tiež školenia afrických mierových jednotiek. A to myslím, že je veľmi dôležité. Ďalej na regionálnej úrovni sme podporili implementáciu ženy mier bezpečnosti a Euro s stredomorským partnerstvom v rámci akčných plánov Marrakešu a Istanbulu a systematicky začneme diskusie o ženách a miery bezpečnosti s krajinami ako je Kanada, ktorá má v týchto otázkach rovnaký názor, ale tiež Etiópia, Nepál, Pakistán, Papua Nová Južná Afrika, Somálsko, Sudán a Uganda. Takže je to ten politický tlak. Politicky alebo finančne Európska únia vynaložila viac ako 200 miliónov eur v roku 2009 a začiatkom roku 2010 a na aktivity spojené s žiavým mierom a bezpečnosťou. Je to menej ako v skutočnosti, pretože nie všetky členské štáty reagovali a Pravdepodobne je to oveľa viac ako toto. Asi 25 podpory išlo do Afganistanu. Toto je podľa mňa veľmi zaujímavý fakt. A mám aj jedno odporúčanie, teda, že by sme mali mať aj dopadovú štúdiu a ja by som bola rada, keby sa to udialo v Afganistane, lebo tam ide naozaj veľa financií zo strany EÚ aj NATO. Ďalšie veľké príspevky išli do regiónu Veľkých jazer v Afrike, do Nepálu a do okupovaných palestínskych území. Máme tu aj ukazovatele týkajúce sa podpory mierových rokovaní zo strany EÚ, tiež pokiaľ ide o zohľadňovanie žien a rodových aspektov. A tam to nie je až také povzbudivé, pretože inštitúcie EÚ a členské štáty teda poskytli informácie o formálnych a neformálnych rokovaniach v rôznych eh, krajinách, ale väčšina eh, skrátka nedokázala potvrdiť ani vyvrátiť, či tam ženy boli účastné. Čo zrejme znamená, že týmto sa vôbec nezaoberali týmto aspektom. Keďže ide o prvú správu, ktorú sme vypracovali, eh, dúfame, že keď túto otázku zviditeľníme, tak zistíme informácie aj o tomto aspekte. Pokiaľ ide o sprostredkovanie a rokovania, tam máme určité záväzky v oblasti úlohy žien, ktoré musíme implementovať a taktiež máme aj e, veľmi zanietenú divíziu pre tieto záležitosti v rámci služby pre vonkajšiu činnosť. Teraz sa pozrime na to, do akej miery ženy sú vedúcimi delegácií. 36 krajín, ktoré to pokrývalo, tam bola len jedna jediná žena v takejto pozícii, konkrétne v Eritreji. Vysoká predstaviteľka sa v tejto oblasti veľmi snaží. A momentálne máme asi 9 nových žien, teda dohromady 26. Je to zdvojnásobenie porovnaní s predchádzajúcim stavom a tento trend by mal pokračovať aj pri ďalších nomináciách zo strany vysokej predstaviteľky. Priemerné percento žien v čele diplomatických dip- misií, to percento je 18 Švedsko má samozrejme najlepšiu štatistiku 34%, 33% Fínsko a 25% Estonsko. To je priemerné percento pre misie zahraničnej politiky, toto je iba 10, 30 Fínsko, potom e, Švedsko a Estonsko a jeden členský štát nemal žiadne ženy zapojené do misií zahraničnej e, politiky ale v porovnaní s OSN sme na tom stále lepšie. Tam to bolo iba 5 v priemere. K záverom. Pokiaľ ide o spoločné aktivity rady v rámci krízového manažmentu, mali sme len dve takéto situácie. ktoré napredujú. Samozrejme, že národné akčné plány k 1025 e, existujú asi len v polovici členských štátov, malo by to byť viac. Osobitní predstavitelia EÚ, iba štyria z nich uviedli, že pokrývajú vo svojej správe relevantné aspekty. To by sme mohli tiež oveľa viac využívať. Výnimkou bol vyslanec pre región Veľkých jazier, ktorý bol veľmi aktívnym podporovateľom implementácie 1325-ky. Delegácie vzdelávajú ženy o rodových otázkach, mužov väčšinou nie. A myslím si, že toto by sa malo zmeniť. Zo správy tiež vyplýva, že existuje množstvo osvedčených postupov, ktoré sa rozvíjajú a ja dúfam, že keď ich budeme šíriť na základe správy, tak e, si ich osvoja aj iné krajiny. V Nepále napríklad bola lokálna koordinačná skupina pre 1325. Jej výsledkom bolo prijatie Nepalského národ- národného akčného plánu v Somálsku sme zhodnotili potreby kapacít, pokiaľ ide o jednotlivé ministerstva, aby sa implementovali všetky relevantné rezolúcie. Tiež sme identifikovali jednotlivé výzvy a problematické oblasti v Somálsku. Sme rovnako podporili vytvorenie skupiny žien, ktorá vypracuje správu o situácii žien v krajine. Takže sme si vlastne vypočuli, ako ženy vnímajú to, ako sa v Somálsku momentálne pristupuje k rodovým otázkam. V Pakistane e, sa tiež e, gender mainstreaming e, zohľadňuje. Je to jeden zo základných piatich pilierov iniciatívy v oblasti 1025 a prebiehajú aj medzi inými krajinami, napríklad Východný Timor, Sierra Leone a tak ďalej. A cieľom je v týchto krajinách vypracovať e, akčný e, plán pre 2025, Napríklad Fínsko podporovalo v tejto oblasti Keniu. Ďalšie pozitívne príklady, kde členské štáty podporovali OSN napríklad pokiaľ ide o vzdelávanie a náborové aktivity pre mierové zložky. Ďalší pozitívny príklad, Gender Mission Statement v rámci UPOL COPS misie v Palestíne. To si získalo veľkú podporu aj miestnej vlády. Myslím, že by som mohla pokojne povedať, že naša politika momentálne je rozpracovaná. V tom problém nie je, ale tá implementácia stále pokrivkáva v teréne. Ako teda túto systematiku ako teda túto politiku systematicky pretaviť do krokov, pokiaľ ide o šéfov delegácií alebo šéfov misií. Potrebujeme viac personálu a viem, že EP obhajovalo takýto postup. Obhajoval takýto postup. DG Justice v komisii e, nemá teda má e, jednotku pre rodovú rovnosť, ale v rámci e, služby vonkajšiu činnosť máme iba, iba na polovičný úvezok zamestnaný personál v tejto oblasti. Chceme vytvoriť rodové profily pri stratégia pre jednotlivé krajiny. Toto je podľa mňa veľmi dobrý krok. A dúfame, že šéfovia misií a delegácií budú zohľadňovať takéto aspekty. Taktiež v našom akčnom pláne e, zavezujeme e, k vzdelávaniu na misiách a v delegáciách nás budeme ďalej pôsobiť v tejto oblasti. E, chceme uplatniť viacero nových iniciatív. Budúci týždeň napríklad budeme robiť revíziu našich politík tak, aby tieto lepšie odrážali nové vývojové trendy, pokiaľ ide napríklad o rezolúciu 1960 a 1885-89 o mierových operáciách. Budeme mať e, spoločné aktivity s Africkou úniou, vzdelávacie aktivity pre náš personál v oblasti krízového manažmentu, v oblasti rodovej rovnosti, základných práv, a tak ďalej. Budeme spolupracovať s rodovými poradcami a ešte pripomínam, že tu bola holandsko-španielská iniciatíva týždňové vzdelávanie v oblasti zahraničnej bezpečnostnej politiky. Tento týždeň sa tieto kurzy rozbehli v Madride. Tiež máme Európsky rodový inštitút vo Vilniuse. Tento zohráva úlohu monitorovania pekinských eh, indikátorov. Viete, že tieto ukazovatele obsahujú aj kapitolu ženy vo vojnových konfliktoch a ja dúfam, že tento inštitút nás v tejto práci výrazne podporí. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za veľmi poskytnuté informácie. A teraz otváram priestor na diskusiu. Sú tu ešte kolegovia, ktorí majú na túto tému nejaké otázky? Pani Nielsen, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, že ste mi umožnili vystúpiť. Vrátila by som sa k situácii afgánskych žien. Túto krajinu do určitej miery poznám. Zaoberáme sa ňou už 10 ročia. Už 10 krajina je v, vo vojne. Najskôr to boli ruské vojska. E, teraz e, je ten nepriateľ iný, ale e, vojna je stále vojnou. V roku 2001 sme verejnosti predávali túto vojnu aj pod rúškom toho, že ide o záchranu afgánskych žien V USA aj v Európe sa táto argumentácia neustále ozývala. Ja som v spojení eh, so združeniami afgánskych žien a tieto majú obrovské obavy. Obavy z toho, že vedia, že prebiehajú mierové rokovania, teda že je tu určitá vyhliadka mieru niekde v hrubých rysoch. Nemecko, USA sa stretli, Bulach Omar tam mal svojho zástupcu, v médiách sa to síce iba okrajovo spomenulo, ale v Nemecku takéto rokovania prebiehali. Aj e, máme teraz nejaké správy o demonstráciách afgánskych žien, napríklad v Londýne. Tiež sa obrátili na pani Clintonovu. Skrátka, prebiehajú rokovania s vodcami Talibanu a afgánske ženy majú strach, že vidú skrátka pri takejto dohode, že tým utrpia. Keď sa stiahnu západné bezpečnostné zložky, tak oni budú vystavené na milosť či nemilosť. A z tohto majú obavy. Vysoká predstaviteľka jej zástupkynia povedala, čo všetko sa udialo aj na afgánskom fronte, ale musíme si uvedomiť, že máme obrovskú zodpovednosť voči afgánskym ženám. Nemôžem ani ja teraz dodať nejaké konkrétne odpovede. Samozrejme, že nie som za vojnu, za jej pokračovanie, ale všetci máme veľmi veľkú zodpovednosť. V roku 2001 čo sa udialo od tohto roku zo strany EÚ, zo strany mimovládnych organizácií, vládnych organizácií v EÚ, veľká miera solidarity Európanov, s e, združeniami žien. Takže máme naozaj obrovskú mieru zodpovednosti, pokiaľ ide o budúcnosť afgánskych žien, lebo tam rodová rovnosť neexistuje, naozaj neexistuje. Postupne sa im možno darí uh, uvoľniť sa alebo vydobiť si určité práva alebo možnosti, o ktorých doposiaľ ani nesnívali, ale ten postup je veľmi pomalý. Pani Soravides, naozaj odvádza v teréne obrovskú prácu. Žena, ktorá je vo vedení provincie, naozaj odvádza obrovský kus práce v oblasti životného prostredia, v oblasti boja proti drogám a tak ďalej. Takže podporujme takéto ženy, nepodporujme korumpo- skorumpovanú vládu v Kábule. To sú teda určité poznámky z mojej strany. Ďakujem vám pekne, pani Kiel Nielsen. Pani Papadopoulos, nech sa páči. Ďakujem vám, pani predsednička. Dovolím si hovoriť po grecky. A s veľkým záujmom som sledovala túto diskusiu, odznelo tu mnoho zaujímavého, mnoho dôležitého. Ja som z Cypru, a my, európske ženy na Cypre, sme v situácii, ktorá je naozaj mimoriadne zvláštna, pretože náš ostrov je rozdelený už mnoho rokov a vieme, aké dopady vojna má. Vojna je vojna, bez na to, či v Afganistáne, alebo na Balkáne, alebo na Cypre, alebo kdekoľvek inde. A ja osobne som tiež utečenec a veľmi dobre viem, že vojna prináša obrovské rany. Ja som začala s politikou presne preto, lebo som mala pocit, že v mojej krajine došlo k mnohým nespravodlivostiam. Žena, dobre vzdelaná, môže vycestovať kamkoľvek, ale ja sa nemôžem dostať cez hranicu do severnej časti môjho, môjho vlastného ostrova, ktorý je pod tureckou okupáciou. Mladé ženy, 16-17 ročné, boli znásilnené, porodili deti, ktoré neboli výsledkom nejaké lásky alebo pozitívneho vzťahu boli výsledkom znásilnenia vojakmi. Moja matka musela opustiť svoj domov a ja teraz sledujem um, afgánske ženy, ktoré sú obeťou rovnakých tragédií a veľmi s nimi súcitím. Ja som chemička, povolaním začala som s politikou. V Európskom parlamente sa snažím hľadať riešenia ale zatiaľ takéto riešenia nemáme. To, čo povedala predrečníčka, je veľmi dôležité, že vojna riešením nie je, že musíme hľadať alternatívne riešenia konfliktov a toto naozaj platí. Európska únia naozaj musí vystupovať ako strážkynia základných hodnot. Prosím, neuplatňujeme dvojité meradlo. Nemôžeme predsa pripustiť, že jedna krajina bude okupovať inú krajinu urobí inváziu a nebude za to potrestaná. Nemôžu tam byť ani žiadne vojenské bázy. zkrátka. vojna nie je ničím odpovedliteľná. Vždy musíme hľadať spôsoby, ako podporovať ženy aj z finančného hľadiska. Súhlasím aj s panelistkou, ktorá povedala, že tie dôvody, pre ktoré vojny vznikajú, sú často ekonomické, náboženské, ale často majú aj nacionalistické pozadie. Nede o to, e, či zodpovednosť nesie muž alebo žena. Nemusíme si uvedomiť, že vojna vytvára obete ženy sa musia konečne dostať do rozhodovacích pozícií. Európska únia musí byť dobrým príkladom vonok a musíme podporovať e, tie ženy, ktoré sa angažujú. Oni potrebujú e, sebavedomie, potrebujú si veriť na to, aby vstúpili do politiky. A keď tam tie ženy sa ocitnú v tých rozhodovacích pozíciách, tak e, sa budú zasadzovať za mierové riešenia, nie za vojnu a nebudú akceptovať, že e, muži alebo ich deti budú zomierať vo vojne, pretože nechcú prísť o svojich partnerov, o svoje deti, nechcú e, konštruktívne tvoriť niečo pozitívne. My ako ženy musíme byť solidárne, bez hľadu na náš pôvod, bez hľadu na naše miesto pobytu. Dôležitý je dialog medzi ženami Potreby žien musia byť podporené, hlavne v tých krajinách, kde je vojna alebo ktoré sú okupované. My musíme dať k dispozícii zdroje, aby ženy, kandidátky vo voľbách naozaj mali úspech, aby boli zvolené. Samozrejme, že v mnohých krajinách existuje veľmi dobrá stratégia nie je vôbec potrebné, aby e, žena vstúpila do armády. Ja si nemyslím, že by malo byť úlohou žien e, angažovať sa v armáde. Úlohou žien je niečo budovať, niečo tvoriť a nie ničiť. Tak, Mrs. Papadopoulos. Ďakujeme, pani Papadopoulos. Tuším sa, už nehlasí o slovo nikto ďalší. Takže teraz môžem dať slovo našim hosťom na záverečné vyjadrenie ako prvá. Pani Mann, nech sa páči. Thank you very much. Uh... Ďakujem pekne. Budem teda reagovať po francúzsky, ale radšej nie. Uh, Áno, pani Saravi je veľmi dôležitá, ale pani Bašir je prvou prokurátorkou eh, v Hiradskom súde a ona je naozaj vynikajúca. Ja som ho stretla pred pár rokmi a mm, naozaj eh, je to úžasná osobnosť. Ženy na verejnosti. Nejde o otázku počtov v Afganistane je napríklad viac poslancov než vo Francúzsku, teda poslankyň, ale dôležité je to, aby naozaj mohli sa verejne vyjadrovať, aby mohli konať. A to, čo povedala Katrín, je naozaj veľmi zaujímavé, ale ide o ženy, ktoré už majú určitú pozíciu v rodine, ale na verejnosti, v parlamente Musíme ich vyškoliť, pretože ženy eh, vychádzajú z eh, toho vzorca dominantnosti, tieto ženy si uvedomujú dominantnosť mužov v politike, skupina, klan a tak ďalej. Takže na počty, o počty nejde, ide o schopnosť vystupovať, e, e, povedomie o tom, čo sa deje, aké majú práva a tak ďalej. Napríklad v Afganistane sú rôzne systémy e, práva, ústava, ženské právo, to je článok 27, 25 to je podnikanie, potom máte šariu a potom máte ešte zvykové právo, ktoré je naj mocnejšie zo všetkých v každej jednej dedine a podľa tohto sa veci riadia. Takže je dôležité, aby toto všetko ženy poznali. A toto je potrebné zohľadňovať pri vzdelávaní, pri školeniach pre poslankyne. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz nech sa páči pani Rybnícky. No už ja si nemyslím, že by niekto z nás preferoval vojnu. Ja som 10 rokov pôsobila v armáde, ale ani ja nie som za vojnu. Ale niekedy je potrebné zakročiť. Ja osobne som do Afganistanu nešla veci zhoršovať. Ja som sa snažila pomáhať. A možno by sme mali upustiť od toho konceptu vnímania vojny alebo vojakov ako nejakú deštruktívnu silu. Mali by sme sa snažiť implementovať bezpečnosť a niekedy je potrebná tá zbraň v rukách, aby ste to dosiahli, lebo tá realita je krutá a tvrdá. A môžem vám povedať, že zlé veci by sa boli ešte zhoršili, keby sme sa neboli snažili intervenovať. Možno nie som nestranná, ale je dôležité všetko zohľadňovať. My všetci sme proti vojne, ja som proti vojne, ale sú tu bezpečnostné, bezpečnostné zložky, ktoré sú potrebné. Pani Kiel Nielsen. Áno, a ja toto počúvam od afgánskych žien. Oni sa boja, že odídeme, pretože vidia, ako pristupujeme k Talibánu, ako s ním komunikujeme a boja sa, že sa veci vrátia tam, kde to k e, takým, aké boli, keď vojna začala. Ďakujem. Oh. Ďakujem vám pekne. A ešte na záver dostáva slovo pani Nikolaj, pani spravodajkyňa. Áno. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa chcem naozaj sa poďakovať za toto veľmi zaujímavé popoludne, za tie prezentácie a pokúsim sa to zhrnúť. Myslím si, že sexuálne násilie v konfliktoch, hlavne znásilňovanie, sa naďalej vníma ako zbraň. Pomaňme si na to, čo sa udialo v Kongu. Teraz potrebujeme prijať v tomto zmysle určité kroky. Ja viem, že OSN robí veľa v tejto oblasti, aby sa situácia zlepšila. Kde sme hovorili o príslušnej rezolúcii OSN. Európa sa musí naďalej aktívne zapájať, pretože žiaľ nie všetky krajiny majú národné akčné plány. Často to nie je na programe politikov v krajinách. Vysoká predstaviteľka sa snaží to ťažisko umiestniť na pôde OSN. To je podľa mňa veľmi dobré. A ja si myslím, že musíme vytvoriť určitý rámec, rámec spolupráce s členskými štátmi a s inými krajinami. Ďalšie opatrenie v zahraničnej službe, teda že by vysoká predstaviteľka chcela vymenovať osobu, ktorá sa bude zaoberať sexuálnym násilím. Toto je naozaj vynikajúci nápad. Možno by sme mohli zorganizovať spoločnými silami nejakú formu vzdelávania, nejaké školenie. Ja si myslím, že školenia pre osoby pôsobiace v mierových operáciách je veľmi dôležité krajiny, ktoré sa zúčastňujú či už vojenských alebo civilných e, operácií. Mnohé z nich e, často rodové vzdelávanie nerealizujú, nesnažia sa pripraviť personál aj v tejto oblasti. Ja si osobne myslím, že zahraničná služba, Slovenka činnosť možno má nejaké projekty, ale e, žiaľ neuplatňujú sa v členských štátoch. Ďalšia vec. Presvedčenie. Máme. Not, uh... Otázka usvedčení. Máme síce mnoho prípadov, ale k procesu a odsúdeniu často nedochádza v Bosne. tuším, bolo 50 tisíc prípadov znásilnenia, ale iba 12 prokurátorov pôsobí v Národnom súdnom systéme a toto je veľký problém. Možno by bolo dobre zvýšiť e, alebo zlepšiť školenie v tejto oblasti, pristúpiť k profesionalizácii a tiež by bolo možno dobré urobiť nejaké špecifické školenia pre túto skupinu osôb. Teda na univerzitách, keď sa niekto chce špecializovať na túto oblasť, tak by mal dostať aj školenie v oblasti rodových otázok. A bohužiaľ, momentálne máme málo prokurátorov, málo sudcov, ktorí dokážu náležite reagovať stigmatizácia je veľký problém. Pretože k tejto práve dochádza často v dôsledku sexuálneho násilia. Ja pevne verím, že spoločne sa nám podarí dospieť k nejakým konkrétnym opatreniam, tak, aby sa táto problematika tematizovala, Úspech našich krokov však dosiahneme iba v prípade, že ženy budú zdieľať zodpovednosť s mužmi. Ja si myslím, že toto je to kľúčové posolstvo k tejto téme. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Nikolaj. Ja už som na úvod povedala, že to bude zaujímavé popoludne a to sa potvrdilo. Vypočuli sme si rôzne skúsenosti z úst hostí. Vypočuli sme si odborníkov na odzbrojenie, ženy, ktoré pracujú v oblasti rodových otázok. V druhom paneli sme si vypočuli ženy, ktoré zakúsili na vlastnej koži situáciu, v akej sa nachádzajú ženy v konfliktných oblastiach. Myslím, že to, čo sme si vypočuli, bolo veľmi informatívne, že máme teraz dobrý obraz o tom, ako to vyzerá. A myslím si, že tu máme jedného spoločného menovateľa, že ide o to, aby e, ženy sa mohli aktívne zapájať, rozhodovanie, odzbrojenie, obnova krajín priamo v teréne pôsobia ženy, na ktoré sa môžeme obrátiť. Takže naozaj sme dostali veľa informácií dnes popoludní a dúfam, že to informácie aj využijeme pri ďalších krokoch. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem našim hosťom aj zástupcom SOVČ. Ďakujem kolegom sekretariátu aj tlmočníkom. Takže ešte raz vrelá vďaka. Zajtra sa stretneme v tejto istej miestnosti o 9. Dovidenia.